Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning. Vážení kolegovia, dnes začneme bodom 8, prezentácia výročnej správy Giovanniho Pitereliho. Eh, rád by som tu privítal Giovanniho, predloží výročnú správu za rok 2015. Dostali ste to v elektronickej podobe a pri vchode do tejto miestnosti to máme aj na papieri. Treba povedať, že rok 2015 bol e, veľmi dôležitým z hľadiska ochrany údajov. Dosiahla sa politická dohoda medzi spolulegislatívcami ohľadom celého balíčka e, hovoríme o veľmi produktívnom e, roku, pokiaľ ide o činnosť tohto úradu z hľadiska dohľadu a konzultácií a Giovanni povie nám o dosiahnutých výsledkov. Chcel by som povedať, že odkedy ste boli vymenovaní, e, ste e, už vystupovali pred našim výborom pri viacerých e, príležitostiach, keď sme hovorili o záležitostiach PNR, TTIP, o celkovej dohode a najnovšie, keď sme hovorili o mm, ochrane súkromie. Okrem toho v pondelok budete o tom hovoriť vo všetkých týchto otázkach a minulý týždeň naša delegácia vycestovala do Washingtonu, San Francisca a som presvedčený, že členovia e, výboru e, budú chcieť e, klásť otázky v súvislosti s návštevou delegácie. Ďakujem pekne za návštevu a nebudem otárať. Odoznávam slovo. Hádam vám takých 10 minút stačí a potom by sme začali diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, pekne dobré ráno, ctení členovia tohto výboru. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi opätovne umožnili oboznámiť vás s najnovšou výročnou správou e, Európskeho úradníka pre dohľad. Mm, tento rok táto správa je veľmi stručná e, mm, E, člení sa netlivé body a úlohy, uvádza kľúčové výsledky a štatistické údaje v prílohe spolu s kolegom Vojcekom sme povďační našim spolupracovníkom za takéto výsledky. Pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o tom, že generácia milénia v priemere e, trávi 18 e, hodín týždenne tým, že konzumuje médiá, e, browser, internet, e, zúčastňuje sa sociálnych sietí. To znamená, že e, ochrana nášho života v režime online je v súčasnosti nemenej dôležitá ako ochrana ľudí v reálnom svete a preto my eh, máme obrovskú úlohu. Um, Európska únia mm, mm, vystúpila mm, novatársky a prijala eh, veľmi ambiciozne opatrenia, najambicioznejšie opatrenia pre ochranu eh, života v režime online. Takže ďakujem pekne vám, pán predseda, ďakujem pekne spravodajcom a teným spravodajcom, či už ide o celkovú smernicu a ďalšie legislatívne návrhy pre oblasť policie a justície. Prvý rok, e, minulý rok bol prvým rokom e, našej činnosti a mm, spolu s Vojťakom e, sme za posledných 100 dní mm, zverejnili mm, stratégiu na 5 rokov. V rámci tejto stratégie sme využili svoj mandát a konvertovali ho na skutočné aktivity s tým, aby sme na najvyššej úrovni eh, podporovali najdôležitejšie mm, vzťahy v rámci Európskej únie. Preto celý rok sme sa usilovne snažili vytvárať globálne partnerstva s tým, aby sme úprimne tlmočili naše hodnoty, najmä v svetle nesprávneho chápania, obáv a kritiky. Chceme byť E, e, hybnou silou e, reform a ochrany individuálnych práv. Je to historický okamih z hľadiska súkromia ochrany údajov mm, prednedávnom. Otázka ochrany údajov bola na vedľajšej kole, pokiaľ ide o príslušné odvetvia, mm, dokonca aj z hľadiska tohto parlamentu. Teraz je to v stredobode pozornosti politiky, mm, správy činnosti, veci verejných a činnosti E, podnikateľskej sfére. V súčasnosti v roku 2015 hovorili sme o bezpečnosti, o hranicách, o etike, o globálnom vývoji. Hovorili sme o tom, ako e, my, ako nezávislý úrad pre ochranu údajov sa snažíme byť čo e, aktívnejšie. To, že sme nezávislý úrad, znamená, že robíme dohľad nad tým, ako sa správajú údajov a konzultujeme e, legislatívcov e, v tejto problematike. E, je to niečo, čo vyplýva z nariadenia 45 a činnosti národných orgánov. Chceme, aby ochrana údajov sa stala digitálna, aby bola relevantná z hľadiska hyper, hyperprepojenej aktivity a činnosti spoločnosti a podnikateľskej sféry. Väčšina z nás do značnej miery venuje svoj E, život e, rôznym e, aplikáciám a zariadeniam. Častokrát práve vo forme mobilných aplikácií predkladáme vás naše stanovisko, pokiaľ ide o konečné rokovanie o reforme ochrany údajov. V súčasnosti moji spolupracovníci ma informujú o tom, že v súčasnosti existuje možnosť využívať aplikácie z hľadiska oboznamenia s príslušnou legislatívou v Európskej únii a mimo. E, pokiaľ viem, sme prvá mm, európska inštitúcia, ktorá umožnila každému dostať do vrecka mm, e, návrhy reformy legislatívy. E, môžete e, porovnať rozličné verzie príslušných návrhov. O dva týždne e, uvoľníme tretiu novelizovanú verziu tejto aplikácie so záverečným znením, schváleným znením a tým sa snažíme rešpektovať úlohu zákonodárcu a zároveň vyvieme naše vlastné zdroje. Niekoľko poznámok ohľadom bezpečnosti a súkromia. Eh, pokiaľ ide o, o, výtlačok mm, s príslušnou eh, legislatívou, je mm, zaujímavé z hľadiska zbierateľov, eh, ktorí zaujímajú sa o túto tému. Minulý týždeň som sa venoval tomu, ako jednotlivé inštitúcie sa pripravujú na úlohu dohľadu, takisto na konferencii E, e, ohľadom e, rôznych kódov som o tom hovoril. Prednedávnom sme sa venovali otázku spolupráce medzi jednotlivými štátmi, pokiaľ ide o výmenu informáciu. Diskusia o PNR nám pripomína o tom, že treba robiť podstatne viac, aby sme našli tú správnu rovnováhu medzi právomocami príslušných orgánov na prístup k informáciám a všeobecným právom na súkromie. Počas nasledujúcich niekoľkých dní zverejníme konzultatívny materiál s návrhom nástrojov, ktoré umožňuje zákonodarcom hodnotiť účinnosť príslušných legislatívnych nástrojov budeme e, sa operať na súdne rozhodnutie ohľadom e, dôležitých priorít. Predtým, ako pripravíme záverečné e, znenie, budeme zvedovať na vaše názory, na názory Rady a komisie a finančných expertov. Pokiaľ ide o spoluprácu, sme spokojní s tým, že niektoré e, naše odporúčania, pokiaľ ide o GDPR a smernice o policajnej činnosti, boli akceptované e, vrátanie e, našeho, nášho odporúčania, aby sme umožnili nezávislým poradcom poskytovať odporúčanie, pokiaľ ide o praktické uplatnenie počet vykonovacích údajov sa znižil z 88 na 13 to znamená, že e, nové požiadavky e, e, by mali byť vybavené účinne a rýchlo a to umožní s príslušným orgánom rýchlo spolupracovať. Ako viete, bol vytvorený špeciálny orgán na umožnenie E, tejto spolupráce. Domnievame sa, že GDPR e, je vo východiskom stave mm, s tým, aby e, príslušné orgány boli pripravené na prácu od prvého dňa svojej činnosti a dnes sme pripravení predložiť vám konkrétne údaje o administratívnej a taktické príprave, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú. V súčasnosti mm, predkladáme výročnú správu a musím povedať, že hneď sme mali to šťastie pretože e, sme e, zdedili e, veľmi dobre fungujúci úrad. Príslušné kontroly hovoria o tom, že zdroje sa využívajú zodpovedným spôsobom. Medzi tým existujú stále viac požiadaviek na odporúčania, pokiaľ ide o politicky smerované inštitúcii a takisto Európsky súd sa zaujíma o naše názory v oblasti ochrany údajov. Domnievame sa, že sme prekázali svoju kompetenciu, pokiaľ ide o hlavné smer činnosti a sme pripravení pripraviť sekretariátu e, potrebné štatistické údaje obsahnuté v našej správe a môžete sa s nimi oboznámiť. Chcel by som pokazať na tri aspekty našej činnosti e, počas ostatného roku, predovšetkým naše osmernenie, pokiaľ ide o mobilné zariadenia, e, elektronickú komunikáciu, reagujú na pod na požiadavky európskych orgánov, ale tieto odporúčania sú praktické, aby boli relevantné v praktickom živote. Ďalej dohoda, pokiaľ ide o e, generálnu dohodu, e, snažíme sa e, odporučiť, ako vylepšiť existujúce návrhy a na pokon naše stanovisko, pokiaľ ide o e, návrh Líze, pokiaľ ide o viac obrazov, e, zobrazovanie údajov e, e, GDPR a smernica o ochrane údajov sú dobré, ale nie sú dokonalé. Treba ešte zabezpečiť kon- dôvernosť informácií, e, technické prostredie, odkedy v roku 2002 bola prijeta smernica o súkromí, technika výrazne pokročila. To znamená, že súčasná Reforma umožňuje nám posilniť súkromie a nebude to len e, kozmetickou úpravou, ale podstatou tovarov a služieb, ktoré sa poskytujú e, na internete. Je najvyšší čas, aby sme pozametali pred vlastným e, Prahom, pred Prahom Európskych inštitúcií s tým, aby do konca roka komisia predložila svoj návrh, pokiaľ ide o, zmenu nariadenia 45 táto smer, toto nariadenie E, e, e, obsahuje pravidla pre verejné orgány a revízia umožní vylepšenie spolupráce s ostatnými orgánmi. Žiadate, aby sme urobili viac, ale využívali menej prostriedkov. Naša inštitúcia umožňuje ostatným e, orgánom e, e, sústrediť sa na komplexné úlohy a poskytovať najlepšie služby jednotlivcom záverom. Vážený pán predseda, by som chcel vám všetkým veľmi pekne poďakovať za úzkú spoluprácu počas uplynulého roka. Nič nás neuspokojí viac v našej činnosti, než tá výsada, že e, môžeme s vami spolupracovať v otázke ochrany údajov a konkrétne opatrení. Budeme naďalej sa zodpovedať za našu stratégiu v oblasti modernizácie ochrany údajov e, v praxi, e, v otázke posilnenia globálnych partnerstiev s tým, aby sme otvorili novú kapitolu v otázke ochrany údajov a sme odhodlení nadvezať na túto prácu počas nasledujúceho roka a mene všetkých svojich kolegov chcel by som vám poďakovať za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Giovanni. Vážení eh, kolegovia, počas vystupovania eh, budeme hovoriť o eh, štruktúrálnej správe o vašich konzultačných aktivitách v oblasti dohľadu. sú tu viaceré dôležité otázky, o ktorých sa vyjadrujeme. A úvodom by som chcel odovzdať slovo koordinátorom. Pani Holmajer, nech sa páči. Veľmi pekne, pán eh, predseda, ďakujem pekne. Pán popísali svoje, svoje medzinárodné aktivity, zaujímalo by ma reakcie ostatných štátov, pokiaľ ide o príklad Európy v porovnaní s ostatnými štátmi. Ako to e, vyzerá, e, niektoré kontinenty alebo krajiny e, E, reagujú citlivo, e, keď niektorí o sebe tvrdia, že my sme e, lepším príkladom, zatiaľ, že niektorí ostatní idú horším príkladom. Chcel by som sa opýtať na základe toho, čo ste povedali, ako to vnímate. Ďakujem vám za to, že vystupujete aj v našom mene pred ostatnými štátmi a hovoríte o príklade Európy. Takisto otázka ohľadom súčasného E, e, v súčasnej situácii, pokiaľ ide o závažnú trestnú činnosť, terorizmus, organizovanú trestnú činnosť. Mm, Spomnuli ste e, technický pokrok, inteligentné počítače, z rôzne inteligentné algoritmy a podobne. Ako hodnotíte úlohu techniky pri ochrane údev na jednej strane a na strane druhej pri E, e, e, identifikácii páchateľov, prípadne potenciálnych páchateľov. Ďakujem. Thank you. And next is Mrs. Sippel, please. Ďakujem pekne, pani Sipel, ako ďalšia. Áno, veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Mm, veľmi pekne ďakujem za novú správu Úradu na ochranu údajov. Domnívam sa, že mnohé aktivity mm, mm, podľa je tú skutočnosť, že je veľmi pozitívne že e, na európskej úrovni e, máme e, nariadenia a smernice ochrany údajov. Tým však sme nevyriešili všetky výzvy, pokiaľ ide o nové otázky a diskusie. Musíme si klasť otázku, či naďalej dokážeme chrániť súkromnú sféru. Je to veľmi zložitá vec, pretože nestačí rozhodnúť sa o jednotlivých opatrenia, e, o hľadanie mm, e, rovnováhy medzi e, mm, ochrannou súkromia a bezpečnosťou a na mnohých miestach treba mm, povedať, že otázka alebo princípy ochrany súkromnej sféry nie sú plne dodržované. Chcel by som podotknúť, že E, naďalej e, vystavuje určité e, pochybnosti, pokiaľ ide o mm, mm, bezpečnosť, o hľadanie, o, zhromažďovanie údajov, o cestujúcich, o kodovanie údajov. Treba povedať, že pachatelia z Paríži nekodovali svoje údaje, ale častokrát využívali SMS a podobné médiá E, zrejme netreba e, zakázať e, šifrovanie údajov. Myslím si, že treba zachovať túto možnosť. Nie, že by som musela niečo skrývať, ale domnievam sa, že aj v digitálnej oblasti treba zabezpečovať ochranu údajov a šifrovanie je veľmi dôležitá vec. S pánom Everettom sme hovorili aj o úlohe Európolu v boji s terorizmom. A treba zvažovať e, aj e, možné posilnenie ďalších vyšetrovacích e, možností a nie zaprievať sa iba šifrovaním. Chcela by som položiť zásadnú otázku. Máme teraz základné nariadenie ochrany údajov a smernicu v tejto téme. Napriek tomu E, e, komisie e, teraz hovorí o takých nástrojoch ako Safe Harbor and Privacy Shield. Mohli by ste uviesť nejaké dôvody, prečo by sa mali používať nástroj ako Privacy Shield, keď máme príslušné naradenia osobitne. Som zvedavá na to, ako váš úrad by mohol predložiť svoje stanovisko tejto veci. E, tento týždeň parlament mal schváliť uznesenie, ale domnievam sa, že úrad na, e, je dôležité aj stanovisko úradu na ochranu údajov v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím, že to bolo naznačené. No a slovo dostala teraz pani Ernst. Nech sa páči, áno, ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcela poďakovať za vašu prácu a za konštruktívnu pokojnú spoluprácu, ktorá medzi nami, DPS, funguje. No a jasné, že vás potrebujeme a to je fakt. A tri veci. Poprvé, základné, základné nariadenie a smernice, kedy budú aplikované, už to trvá relatívne dlho, to je správne v členských štátoch a kontrolné možnosti, aby sa realizovalo to, čo sa má realizovať. Mohli by ste nám povedať, aký vplyv na to máte, ako spolupracujete s členskými štátmi a s úradmi členských štátov. To by ma veľmi zaujímalo. A druhá vec, vy ste dostali aj viac kompetencií, napríklad s Europolom, takže minimálne bolo dôležité zvýšiť eh, dozor Neviem, či to tak bolo. My sme boli veľmi skeptickí, nielen voči EDPS, ale aj voči Europolu, ktorý je stále takou čiernou skrinkou. Tak chceme povedať úprimne. No a dozor z veľkej časti máte na starosti vy. Myslíte, že máte dobré nástroje a vybavenie z hľadiska kompetencií, ktoré tak narastli vo vašej oblasti, to ma zaujímalo. No a tretia vec, ak eh, chceme byť úprimní, tak eh, Európa je to taký absurdistan. Na jednej strane máme eh, sme prijali veľmi dobrý balíček na ochranu údajov a potom o 3 sekundy neskôr sme prijali európske PNR, kde sa miežia vlasy a všetci vedia, že z právneho hľadiska v EU máme veľký problém s ohľadom na ochranu údajov. No a rovnaká vec sa týka umbrella dohody medzi EÚ a USA, kde napríklad pre občanov, ktorí nie sú občanmi EÚ, nie je nič naplánované. Mohli by si povedať niečo k tomu, ako to vidíte, to síce vieme, ale máme obrovské problémy a je dôležité, aby výmena ďalej eh, fungovala Neustále sa uskutočňujú zasadnutia tieňových pravodajcov, dohodia Umbrella. Mňa by zaujímal váš názor hlavne na situáciu občanov spoza hraníc EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bony. Thank you very much. Eh. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Ja predložím môj názor k správe neskôr po prečítaní textu, pretože bohužiaľ Zatiaľ som nemal čas, aby som si ho dôkladne prečítal. Úloha EDPS narastá, existujú stále nové výzvy, čaká nás implementácia smernice o PNR, pracujeme na novej smernice na boj proti terorizmu, vedú sa diskusí o šifrovaní s niektorými odporúčaniami, ktoré Europol predložil minulý týždeň spolu s Enisou. Všetky tieto riešenia formujú požiadavku novej rovnováhy medzi otázkami bezpečnosti a ochrany e, súkromia. A rovnako je dôležité hovoriť o probléme, e, o osvete, o ochrane súkromia a bezpečnosti. Ja sa chcem spýtať pár otázok, aká bude hm, vaša a, a ako sa bude vaša inštitúcia angažovať do implementácie GDPR. Ako ste povedali, nie je to ideálny dokument, ale čo Európy Európe by malo byť osobitne chránené, ako nájsť možnosť na flex, vytvorenie flexibilnejších podmienok pre spracovanie údajov pri náležitých podmienkach na úlohu, na účely vedy a ako zaistiť, aby implementácia ako riešenie, ktoré nezničí harmonizáciu nariadenia a ochrane údajov. E, existuje 54 možnosti rozhodnutia na národnej úrovni, ako by sme to mali nejak spojiť. Pracujete na usmerneniach, a ak áno, pre ktoré sektory? Ďalšia otázka sa týka e, šifrovania. Ako hodnotíte debatu o šifrovaní? A potrebujeme nájsť nové riešenia aj v tejto oblasti. Existujú niektoré odporúčania v liste emisa, emisia Europolu. Čo si myslíte o zrýchlení práce na smernice o elektronickom súkromí a ochrane súkromia a revíziu smernice? Je to veľmi dôležité. Aký je váš názor na štít na ochranu súkromia? Niektorí ľudia sa už na to spýtali. Ako by mal tento proces teraz vyzerať? Čo potrebujeme urobiť na koniec procesu? Ďakujem pekne. Zdá sa, že nikto iný už nepožiadal o slovo. Mári a ešte niekto iný? Máriu, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, že som meškala, ale bolo to kvôli letu. A rovnako mnohí iní ma zaujíma, ako veci pokračujú. A osobitne by som sa rada spýtala na členské štáty, ja myslím, že si sa stretli s orgánmi ochranu údajov z iných krajín. Aká je všeobecná rýchlosť implementácie? Existujú nejaké problémy? Problémy, ktoré sa objavujú, trebalo by niečo urobiť. Ja som znepokojená, dva roky nie sú dlhý čas zmeniť mm, možno ešte viac, pretože my sme potenciálne navrhli a to pre policajné zložky vo všetkých členských štátov boli DPOs a v ale neboli vo všetkých prípadoch veľmi spokojní. Takže čo si vymyslíte vy, aké sú vaše dojmy, vaše skúsenosti pri komunikácii s členskými štátmi, DP a ostatnými, ako sa veci vyvíjajú? Ďakujem pekne, Sophie Intovelta. Ďakujem pekne. Predseda, ja som nechcela žiadať o slovo, pretože ja som tiež prišla neskoro, takže možno, že ste hovorili o týchto veciach. v tom prípade si ich nevšímate, ale chcel by som sa spýtať na štít na ochranu súkromia, či EDPS myslí, že ten štít je odolný voči podobným prípadom ako šremp, či ste vykonali nejaké štúdie v týchto veciach, eh, mohli by sme ich dostať. Eh, a ďalej, myslíte, že národné ochrany na ochranu, orgány na ochranu údajov to budú uplatňovať inak? Či niektoré z nich budú ochotné umožniť transfer údajov a ostatné nie, čo by bolo samozrejme najhorším výsledkom. No a druhá otázka, a ospravedlňujem sa, ak ste o tom už hovorili, to tzv. ten test nevyhnutnosti a proporcionality. Viem, že sa váš úrad tým zaoberal. Mňa by zaujímalo vypočuť si vaše závery. Ďakujem pekne k tomu štítu o ochrane údajov. Neviem, koľko môžete povedať pre tým oznámení, oznámením v pondelok, ale také niektoré základné všeobecné princípy. V pondelok nás čaká oficiálne oznámenie to chcem len naznačiť kolegom, ktorí prišli neskoro. Takže Giovanni, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne. Poslankyne, poslanci, zaujímavé otázky. Pani Holmajer, my vidíme rastúci počet krajín, ktorý pristupuje k ochrane údajov z numerického hľadiska. Európa je v menšine. Pred eh, pár týždňami sme napočítali 109 krajín, ktoré majú nový prístup v ochrane údajov a vieme, že um, existuje trend, kedy sa oveľa viac zaujímajú o model Európskej únie, miesto predchádzajúce opatrenia a samoreguláciu. Hm, pretože majú záujem rozhodnutie, ale pretože globalizovaný trend Lester zohráva poprednú úlohu vedie skutočne diskusiu GDPI. Nie je úplne nesplňa moje predstavy, ale je to opatrenie, ktoré ja budem opojovať a implementovať, pretože podstata na ňom je dobrá implementácia. No a viem, že na strane EÚ je veľká zvedavosť, prekvapenia, iritácia, pretože niekto si myslí, myslí, že my vnúcujeme náš prístup z hľadiska extrateritoriality, pričom sa snažíme vysvetliť, že len aplikujeme rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí ponúkajú tovary a služby. Myslím, že sme na špičke medzinárodnej debaty keď trváme na potrebe otvorenia novej kapitoly o ochrane údajov, debyrokratizácii existujúcich pravidel, chceme efektívne záruky namiesto len požiadaviek, chceme analyzovať, ako môžeme uspieť pri aplikovaní týchto pravidiel vo svete big data. Viem, že vynikajúci výsledok, hm, čo sa týka nášho na stanoviska k etike a dohode Umbrella, Takže trend ide smerom interoperability a snažíme sa vysvetľovať, že GDPI sa nedá improvizovať za pár týždňov. Odpovednosť je dôležitá zmena, musí to začať okamžite. V júli budem v Singapúre eh, na príslušnom fóre siete regulátorov pre ochranu súkromia v oblasti EPEC, aby sme hovorili o interakciách GDP s rôznymi inými regionálnymi prístupmi a tiež interakciách s inými nástrojmi ako záväznými korporátnymi pravidlami. Takže ja konám tak, ako ste vy, celý ako európsky veľvyslanec pre ochranu súkromia, tak ja sa snažím tomu tiež porozumieť, čo som počul v Silicon Valley veľa startupov chce už štandardne implementovať ochranu súkromia no, k organizovanému zločinu. Ja ako člen súdnictva eh, som v minulosti sa zaoberal legislatívou eh, v tejto oblasti, tak myslím, že orgány činné v trestnom konaní a súdy musia hodnotiť eh, akékoľvek dostupné informácie samozrejme legálne, transparentne, pri úplnej dôvere a, a moderne sa musí aplikovať princíp nevyhnutnosti a proporcionality. To znamená, že konvergencia s modernými technológiami a znamená, že musí tiež chápať, že vytvorenie novej databázy ako také nie je odpovedou. Sú prípady, keď viac údajov znamená menej údajov. Existujú prípady, keď chýba analýza algoritmu sa nedajú delegovať e, tieto riešenia. Identifikácia trestných e, páchateľov trestných činov e, je potrebná výmena informácií, ľudská interakcia. To znamená, že treba tiež harmonizovať rôzne softvéry a rôzne prístupy. Pani Sipel, máte pravdu. Existuje viacero opatrení na ochranu údajov a to je výsledok horizontálnej si ochrany údajov, na nich súvisí so šifrovaním. Ja myslím, že toto nie je ochrana súkromia proti bezpečnosti. Je to ochrana súkromia a bezpečnosť voči bezpečnosti. To znamená, že šifrovanie dnes, dnes sa mu z technického hľadiska nemôžeme vyhnúť. Dnes neexistuje alternatíva k lepšej ochrane našich sietí, databáz a preto ja som také stanovisko mal v rámci FBI proti Apple, a také, že samozrejme FBI má zákonný prístup k akémukoľvek zariadeniu za podmienky, že budú úspešní, ale samozrejme oni nemôžu žiadať od spoločnosti, aby si vytvorili iný podnikateľský plán, podnikateľský model a umožnili totalitným vládam alebo hackerom jednoduchý prístup do našich zariadení. To by bol koniec bezpečnosti na svetovej úrovni. Takže aj to posledné vyjadrenie NIC a Europolu nám sa nepodarilo prijať, pretože to je opatrenie na, na práve, no ale vieme, že a, probujeme teda opatrné vyjadrenia a Myslím, že všetci sa zhodneme na potrebe pokračovania diskusí, ktorá musí byť všeobecnejšia, nielen o zariadeniach a nástrojoch. Treba zvážiť, aké sú dopady z krátkodobého hľadiska bezpečnosti bude tiež právnym, právnou povinnosťou podľa GDPR treba prijať najlepšie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú dostupné ke štítu na ochranu súkromia. Myslím, že si treba uvedomiť, že veľké eh, spoločnosti eh, idú k štandardizovaným eh, ustanoveniam a korporátnym pravidlám, pričom menej ako 400 malých a stredných podnikov má záujem o transfer údajov strategickým partnerom, ako napríklad USA. My príjmeme stanovisko 30. mája my sme podporili a prispeli k stanovisku článku podľa, eh, skupiny podľa článku 29. Myslíme, že žiadky sú legitímne, vyžadujú si odpoveď. My čakáme na odpoveď, ktorá dúfam, myslím, že už je na ceste, ale vykonali sme analýzu, parameter na riešenie je súčasný právny systém, čo znamená smernica 46 roku 1995 plus rozhodnutie 24. mája 2018 sa bude uplatňovať. My potrebujeme to reinterpretovať na základe prípadu Šrempsa, čo to znamená, ako E, treba vykonať test z hľadiska základnej ekvivalencie, treba e, testovať každú požiadavku. My sme vykonali analýzu a o pár dní bude ukončená, my sa budeme zameriavať na špecifické otázky, ako automatizované spracovávanie, nezávislý štatút ombudsmana, mechanizmus e, opravných prostriedkov, transfery. To sú niektoré z bodov, ktoré analýzujeme. My by sme radi prijali rovnaký prístup pre dohodu a Umbrella. My nechceme jednoducho hovoriť, že štít na ochranu súkromia si pani Intvelte vyžaduje e, výrazné zlepšenia my by sme chceli tiež identifikovať vhodné riešenia. Pani Ernst, ďakujem za vaše pripomienky. Myslím, že riziko je v tom, čo teraz členské štáty môžu urobiť. My sme, máme 5 kategórií národných ustanovení, precitných v nariadení, ktoré toleruje, nariadenie, ktoré žiada, nariadenie ich implementáciou GDPR a tiež oblasti, kde členské štáty budú mať e, manevrovací priestor ako napríklad vedecký výskum. Šance na kontrolu tohto javu sú vysoké, ak budeme postupovať profesionálne. Nie sme zodpovední za dozor na tým, čo sa deje na národných úrovniach, ale ja dúfam, že budeme vyzývať členské štáty, aby boli presné nariadenie vstúpi do platnosti priamo, ale e, čo s detailami, to je otázka, ktoré členské štáty budú môcť zachovávať alebo zavádzať k Europolu. My vďačíme za dôveru, myslíme, že toto nie je koniec procesu. Po našom príspevku k nariadeniu pre európske inštitúcie začiatkom budúceho roka príjmeme stanovisko, aby sme pozbudili zákonodarcov, aby harmonizovali model riadenia pre bývalé, bývalé oblasti tretieho piliera. Nemôžeme mať systém, kde je JSA, JSB, je čas na redukciu ad unitátem. My máme všetky relevantné zdroje, rozpočet 2017, ale z hľadiska vedomostí, informácií to máme. A plne spolupracujeme s JSB Europolom, aby sme e, postúpili tieto vedomosti a informácie, ktoré získali v rámci svojich inšpekcií. No a súhlasím s vašim našou e, pripomienkou o Absurdistane, ale sú riešenia, napríklad dohoda Umbrella, identifikovať špecifické riešenia, špecifické pripomienky k systému EÚ a prvým prostriedkom sú, v našej dohode bolo to prijaté pred prijatím e, zákona o súdnej náprave. To je zlepšenie, ale nie úplne uspokojivé. Potom veľmi stručne vysvetlím, prečo, hoci to nie je 100% relevantné pre, pre Privacy Shield Pán budete určite úspešní, ak si prečítate tú správu. Je to len 68 strán. Čo robí EDPS? Sú tu veľké možnosti a, a nás zaujíma, čo je na, relevantné na medzinárodnej úrovni. To je jedna oblasť, tá ten vedecký výskum, kde sa prechádza úrovňou e, zákonodarcov, preto treba byť delí k tomu, čo by mali robiť členské krajiny. Mali by sme sa vyhnúť systému, kde sa nesprávne pochopí problematika ochrany údajov a tým pádom to bude na škodu verejným záujmom. Snáď som odpovedal, e, pokiaľ ide o kódovanie a Privacy Shield – vy sa pýtate, e, kedy, a ja dúfam, že článok 31 e, z výboru bude, alebo teda výbor e, podľa článku 31 bude v stave to prijať. Vieme, že to je práca, ktorá sa deje. Sú tu zmeny u komitológie. Myslím si, že stanovisko tohoto výboru bude takisto veľmi užitočné. Budeme prispievať smer, e, ku konzultáciám o smernici. Bude tu článok 5 a to je jediný predpis na európskej úrovni, ktorý chráni dôvernú komunikáciu na úrovni EÚ. To je súčasť našej práce a treba to zachovať. Takže naozaj budeme sa naďalej zameriavať na to, čo je rozhodujúce, na flexibilné nástroji, aby sme to neprekročili Záverom snáď ešte toľko, mali by, sme, mali, by, mali by ste si uvedomať, že sú to možnosti uspieť. Tvrdo pracujeme v dobrej spolupráci s DPS. O 10. budeme mať stretnutie budúceho, budúcej podskupiny pre súkromie. Budeme identifikovať pravidlá, aby sa ľahko eh, identifikovala príslušná eh, platforma na bilaterálnu a viacstrannú spoluprácu, pokiaľ ide o skutočné rácio. Ja sa, vás, ja sa ja žiadam o vašu podporu výzvy, pokiaľ ide o, e, o zodpovednosť. Zainteresovaní by si mali urobiť spolu s, e, s legislatívcami svoj, svoju prácu, mali by to byť flexibilné usmernenia, e, zodpovedanie sa, to je to kľúčové. E, budeme sa pozerať na jednotlivé kľúčové inštitúcie, pretože ja chcem všetkým týmto vysvetliť, že pre nich je to otázka. Mali by sa, mali by zahrávať e, vodcovskú úlohu v tejto oblasti. Posledná otázka Eh, pani Infeld. Eh, pani Infeld, dám vám kopiu. O dní bude tu prvý dokument, ktorý bude nasledovaný eh, ten tým k proporcionalite. Nie je to nejaké blablabla bla, bla, cvičenie, je to praktický návod pán ale mal, som, mal by som to spomenúť, kolegovia z delegácie tu nie sú. Mali sme však hĺbkové diskusie o Privacy Shielde a o kódovaní. Všimol som si to naprieč politickým spektrom a anticipácia takisto, ako sa vyvíja náš pohľad. Tešíme sa, pondelok. Ďakujem vám v každom prípade, vám i vašim kolegom. Vážime si vaš, váš prínos. K tento tému sa čoskoro vrátime správu z delegácie. Kolegovia, teraz sa musíme posunúť ďalej k inteligentným hraniciám, body 9 a 10. Balíček bol navrhnutý vo februári komisiou pán Diaz Demera. Prvé preverovanie tohoto balíčku Rada a parlament e, mali technické, operatívne a nákladové obavy. Komisia iniciovala e, preverovanie v dvoch štádiách. Najprv technické e, štúdia, a potom nákladová štúdia a testovacia fáza 12 mesiacov dovršená v novembri 2015, 6. apríla 2016. Komisia prijala revidovaný legislatívny návrh skladajúci sa z nariadenie k, k vytvoreniu systému a technické zmeny potrebné na e, tento systém. To sú teda údaje k tejto zložitej téme. Pán Diaz de Mera, našim spravodajcom, a nám slovo. Než tu bude prezentácia komisia, ak by komisia nechcela hovoriť. Pán Diaz de Mera, chcete mi povedať, aký navrhujete postup? Ja by som najprv dal uh, slovo na úvod komisii. Takže prezentácia komisie. pán Rosenberg. Uh, thank you. Uh, Ďakujem. Balíček na rok 2016 sa prijal 6. apríla, obsahuje tri prvky nad rámec návrhu na vytvorenie v, v systému vstup-výstup. Tiež tu bolo oznámenie k inteligentnejšiemu systému pre bezpečnosť hraníc. Prezentovali sme vám to na minulom stretnutí, takže sa nebudem opakovať. Toto je tiež súčasťou toho balíčku. Než prejdem do podrobností, so pár slovami pripomeniem prípravnú fázu. Už ste boli spomenuli, že e, je to e, materiál s dlhou históriou, Je to e, naozaj e, cvičenie s viacerými fázami, testovacie a ďalšími. Už sme to diskutovali v tomto výbore, ale nie, nebolo to všetko. Paralelne s týmto komisia tiež mala množstvo diskusí s radou a s parlamentom, s týmto výborom Bolo tu veľmi užitočné stretnutie so sekretariátom LIBE vo februári 2015, medziparlamentné stretnutie k inteligentným hraniciam. Služby komisie mala, mali veľa technických stretnutí k rôznym témam s pánom Demerom a s pani Fajon i s tieňovými, s odborníkmi EDPS agentúry pre základné práva, s občianskou spoločnosťou, s poskytovateľmi služieb. Množstvo stretnutí, bolo to verejná konzultácia, kde mohli sa zúčastniť občania z EÚ i mimo. Pripravili sme i e, vyhodnocovanie dopadov. Pripravený bol v januári Tiež tu bola zahrnutá špecifická forma posudzovania základných práv, založená na e, prieskumu, prieskume obsahu testovacej fázy. Všetko toto e, naznačuje, že náš návrh z roku 2016 sa týka veľmi inkluzívneho prípravného postupu. Tu sú návrhy komisie, Poctivo sa však pripravili v spolupráci so zainteresovanými. Teraz sa pozrime na systém vstupov a výstupov. Bude sa týkať občanov e, tretích krajín, tí, ktorí majú potrebu výsť i bez nej a zamýšľajú krátší pobyt než 90 e, dní v šengenskom priestore. Hovoríme o návštevníkoch, turistoch, Odhadovalo sa v roku 2015, že hovoríme asi o 200 miliónoch prekročení hraníc v Schengene i mimo tejto kategórie. Systém vstupov, tu sa zaregistruje nemo, cest, meno cestovné detaily e, občanov tretich krajín. Takisto vstupové a výstupové záznamy, e, dátum a, a miesto vstupu. Tento systém E, na hradí terejšie pečiatkovanie a bude v súlade so smernicou o ochrane údajov, ktorý prijal parlament 14. apríla tohto roku. Čo tento systém prinesie? Nuž tak poskytne, zabezpečí presné informácie rýchlým automatickým spôsobom pohraničným službám, tiež autorizovaný pobyt e, návštevníkov. Takisto e, tu budú za, zapracované aj odmietnutia vstupu. Systém poskytne informácie cestujúcim. Takisto sa poskytnú presné informácie o migrač- migračným úrodom e, kontroly v rámci teritoria takisto procesy návratu. Takisto ten systém poskytne presné údaje pre politikov, kde budú informácie k vízovým politikám, migračným politikám. Samozrejme, že ten systém, a to je jeden z hlavných cieľov, zrýchli e, pohraničné e, kontroly. Budú viac automatizované To bude kľúčom. Toto nahradí nové prvky e, pečiatkovania v pasoch, pokiaľ ide o prístup pre trestnoprávne stíhanie, takisto to bude napomocné pre e, teror, e, stíhanie teroristov, záznamy histórie cestovania podozrivých, obeť pre obete. E, pokiaľ ide o rozdiely e, vo vzťahu k návrhu z roku 2013, spomeniem hlavné, hlavný dôležitý rozdiel v architektúre systému. Komisia navrhuje teraz len jeden systém, ten systém vstupu-výstupu. Nebude tu nejaký e, centrálny program registrovania cestujúcich, ale vytvoria sa štandardy, kde budú národné takéto inštancie, flexibilnejší prístup v tomto smere. Druhý dôležitý aspekt sa týka interoperability. To sa tu viackrát diskutovalo. Ak by sa zabezpečili rýchlejšie kontroly eh, hraníc je tu priamy prístup. Samozrejme, že toto je umožní to rýchliť e, systém. Vyhneme sa potrebe duplikovania údajov. Ukladania údajov. Tieto dáta zostanú v IAS, nebude to potreba duplikácie. Dobrý príklad teda tohoto dizajnu. Tretí dôležitý rozdiel, biometrické identifikačné znaky. E, my sme pôvodne navrhovali 10 otlačkov. E, štyri otlačky a e, tvár, to bola pôvodná verzia. Uľahčenie prechodov hraníc E, systém e, elektronických brán a samoobslužných systémov. A tu sa umožní e, iniciovanie členským krajinám z ich vlastnej iniciatívy. ochrana osobných údajov, už tak tu sme zaviedli veľmi výrazné škrty v objeme osobných údajov. V roku 2013 sme hovorili o 36 eh, súboroch dát, tak teraz je to 26, o 10 menej. To bude dostatočné pre fungovanie systému. Eh, obdobie zachovávania údajov komisia navrhuje 5 rokov na všetky účely. Týchto 5 eh, rokov sa zredukuje frekvenciu Eh, je to eh, menej potreby teda znov opätovného zaregistrovania sa, takže to uľahčí postup eh, cestujúcim. A to obdobie zachovávania je podobné času, priemernému času, veku, veku, veku pasov. Takže elektronický systém vlastne nahradí tento pečiatkový systém Takže my navrhujeme 5 rokov. Prístup pre trestné stíhanie, no už takto e, od e, e, začiatku elektronického systému za striktne podmienok bude možný prístup. Takisto to bolo i u iných nástrojov v minulosti. A záverečný dôležitý e, e údaj sa týka nákladov. V návrhu z roku 2013 1,1 miliardy bol e, indikatívny obnos. 7,91 sa to e, znížil neskôr vo finančných e, výhradách v našich nových odhadoch. V zjednodušenom systéme sme odhadli tú čiastku 480 miliónov eur by malo stačiť na prevádzkovanie systému vstupu-výstupu. Teraz v rýchlosti sa pozrime na šengenský e, hraničný kódex, to je druhá časť tohoto balíčku. Tuto tie zmeny sú do veľkej miery technickej povahy. Musíme integrovať tie technické zmeny do tech, šengenského hraničného kódexu. To je taký formálny, formálna revízia. Sú tu dve dôležité e, zmeny k Jedna je otvorenie možností systému e, samoobslužného a elektronických brán pre občanov EÚ. A druhé, druhá vec, tento kódex mal poskytnúť právny rámec pre národné RTP na dobrovoľnej báze v členských krajinách. K tej téme RTP ten pôvodný e, návrh sa nezachová a dôvod sa vysvetľuje práve v tej dopadovej štúdii. Sú tu opodstatnené pochybnosti, kedy sa dosiahne kritická masa cudzincov žiadajúcich štatút RTP, aby sa uľahčil prechod hraníc pre všetkých použitím tých automatických systémov. Ak cieľom je zrýchliť prechody hraníc pre každého, tak potom samozrejme pridaná hodnota pre RTP je minimálna a nedáva veľký zmysel vytvárať paralelné systémy, ak to pribude prínosom len pre niekoľkých. To je tá logika za, týmto, za touto zmenou postoja ale členské krajiny, ktoré chcú vytvoriť programy RTP na základe bilaterálnych dohôd, že majú určité privilegované tretie krajiny, tak oni budú môcť takto učiniť na základe spoločných dohodnutých e, šengenských pravidiel. Také je racio tohto prístupu. A potom posledné kroky, e, alebo teda nasledovné kroky ešte, pred mesiacom sa to prezentovalo na rade v Luxemburgu. Komisia vyjadrila želanie, že dohoda môže byť so zákonodarcami veľmi rýchlo dosiahnutá. Budeme komunikovať e, o asi konci roku 2016 a ak by sa toto udialo, tak samozrejme umožní to nám e, začať s rozvojom od roku 2017, po začiatku roku 2017, aby 1. januára 2020 systém bol operačný a funkcie schopný. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj veľmi ambiciozná rozsiahla práca. Takže nadviažme na to, čo povedala komisia. Pán Diaz Demiera, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, vo svojom úvode. Vy ste, pán predseda, veľmi dobre uviedli e, samotné pozadie. E, dokonca aj spomneli ste pôvodné zlyhanie tejto legislatívnej myšlienky. Vraciame sa k tomu opätovne na základe pilotného projektu po veľmi intenzívnych diskusiách rozprávach eh, v parlamente, diskusiách so všetkými zainteresovanými. Pán Rosenburg. Ako aj tieňoví eh, spravodajcova mm, všetci zainteresovaní E, sa e, zúčastňujú v diskusí, diskusii prepačte, a domnievam sa, že mali by sme vedieť e, e, veľmi rýchlo dosiahnuť výsledky. Veľmi dobre poznáme samotné návrhy, nezačíname od nuly. Legislatívny návrh sa výrazne e, vylepšil, zjednodušil, upravil sa aj z rozpočtového hľadiska, čo bolo i hneď na začiatku významným problémom. E, to znamená, že chcel by som sa venovať e, e, obom návrhom, ktoré sa týkajú registračného systému na vstupe a výstupe. Takisto aj v otázke odmietnutia vstupu občanom tretich štátov, ktorí prekračujú vonkajšie hranice Európskej únie. Budem hovoriť aj o podmienkach prístupu k systému vstup-výstup Zároveň e, budem hovoriť o úprave nariadenia 2016-399. Opätovne e, vítam e, tento legislatívny návrh, ktorý sa venuje dôležitým otázkam, napríklad odborovaniu nepotrebných biometrických údajov, záležitosti interoperability so systémom víza prístupu e, k tomuto systému zo strany e, orgánov e, vynúcujúcich výkon práva, takisto aj rozpočtovým úpravom. Ide o posun z 1,5 miliardy na 500 tisíc v parlamente. E, budeme veľmi podrobne analyzovať tento návrh, budeme sa snažiť ho e, vylepšiť aj v takých oblastiach, ako je ochrana údajov, s tým, aby to bolo v súlade so smernicou od 14. apríla tohto roku, pokiaľ ide o biometrické identifikačné e, znaky, Teší nás, že teraz uh, uh, už nejde o uh, um, uh, očí a počet otlačkov prstov sa znižuje na 4. Je to veľmi dôležité aj z hľadiska toho, aby spracovanie uh, na hranici sa urýchlilo je e, dôležité, aby sme urýchlili samotný proces e, pre kročenia hranice. Je to zásadná otázka a chceme zistiť e, plnú interoperabilitu a konektivitu aj s národnými systémami, pokiaľ ide o časový rozvrh. Plánujem stretnutie s predsedníctvom rady, s predstaviteľmi komisie a predstaviteľ komisie e, ešte pred tým, ako e, vstúpil do tejto miestnosti, ma uistil, že bude e, k dispozícii. My mali sme stretnutie s zastupcami LISA, budeme mať ďalšie takéto stretnutia. A veľmi rád by som diskutoval aj o záležitosti ochrany údajov o tých systémoch, ktoré budú používať e, orgány e, činné v trestnom konaní. E, budeme hovoriť o zjednodušení systému, o komunikačnej infraštruktúre. Potrebujeme mať zabezpečené siete, ktoré umožňujú výmenu údajov s národnými vnútroštátnymi orgánmi. E, budeme hodnotiť e, vplyv tohto všetkého na cestujúcich, na poskytovateľov služieb. Môžeme odborať e, opečiatkovanie cestovných dokladov. Mm, napriek tomu budeme sledovať vstup a výstup. Mm, zároveň zvýšime kvalitu fungovania systému, e, pôjde o náležité využívanie biometrických identifikačných znakov, o urýchlenie e, vstupu, výstupu, o analýzu e, údajov. Myslím si, že by nebolo reálne očakovať, že tento návrh sa predloží ešte pred septembrom. Musíme sa totiž eh, eh, veľmi eh, intenzívne pracovať. Okrem toho, ja osobne mám ten problém, že u nás sa pripravujú voľby. To znamená, že oficiálne budem môcť predložiť túto správu až začiatkom septembra. Chcel by som vyzvať tieňových spravodajcov. Mm, mm, mm, niektorí z nich už sú dostatočne skúsení, niektorí sú nováčikovia. Chcel by som ich vyzvať na e, e, dobrú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. E, som vám všetkým povďačný. Blahoželám k tejto práci. Takisto ďakujem pekne aj pracovníkom sekretariátu. Ďakujem pekne, pán Diezdimer. Naozaj je to veľmi zložitý problém, mimoriadne citlivý, súvisí aj s ochranou údajov a ďalšími záležitostiami. Je to veľmi dôležitá téma. Ďakujem pekne za odvedenú prácu. Máme prítomných dvoch tených spravodajcov e, v mene Liberál, pani Milnár. Ďakujem pekne, e, vážne pán predseda. V prvom rade ďakujem vám, pán Dimeiros za samotnú skutočnosť, e, e, že táto správa sa dostala do dobrých rúk a tešíme sa na mm, mm, budúcu spoluprácu. Inteligentné hranice, systémy vstup-výstup, toto už bude štvrtá databáza v, e, e, v, v e, oznámení o inteligentných systémoch, hraničných systémoch, bezpečnostných systémoch. Nás nepokoje predovšetkým nedostatočná implementácia existujúcich ustanovení zo strany členských štátov. Dokonca aj v tých prípadoch, keď k tomu dochádza, že naozaj sa uplatňuje existujúce ustanovenia, kvalita zadávaných údajov nesplňa minimálne požiadavky na ich výmenu. A preto stále e, e, e, vyvstáva otázka, na čo potrebujeme novú databázu ešte predtým, ako sme neurobili dôkladnú analýzu využívania existujúcich systémov. Takisto treba si uvedomiť, že Europol ešte nevyužil plne prístup k centrálnym databázam. Komisia ešte nepredložila správu o možnosti E, e, vylepšenie interkonektivity a e, možnosť zvýšenia účinnosti systémov na základe interoperability podľa článku 7. Vo znamení sa hovorí o tom, že interoperabilita zostáva problémom a rada by som vedela, ako tomu budete predchádzať v tomto prípade. Ďalej, systém vstup-výstup nebude rozširovať biometrické kontrolné E, e, opatrenia pre všetkých e, občanov mimo Európskej únie, aby sa zistilo, kto z nich nesplnil podmienky výstupu, termín na výstup. A ďalej, pokiaľ ide o tú otázku, prečo chceme vedieť, koľko ľudí neodchádza v presne podľa harmonogramu. Budeme vedieť, koľko ich, ale stále nevieme, čo s nimi. To znamená, že to stále bude nohra, e, nahrávať populistom. A teraz hovorím ako občanka Rakúska. Vieme, e, e, čo sa stane, ak takéto údaje sa dostanú, dostanú do verejnosti a stále nebudeme vedieť, čo s tým. A preto stále sa pýtam, prečo chceme poznať tieto čísla, čo s nimi. Obávam sa, že to bude ďalší prípad urýchlenie schválenej legislatívy a napokon to bude e, prostriedkom reakcie na krízu, ktorej čelíme, ale podľa mňa toto nie je tá správna reakcia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene e, kupiny GUE, pani Veržie. Pán Veržie, pani? Áno. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne komisii za túto mm, prezentáciu, ktorá bola veľmi kompletná. Ďakujem aj nášmu spravodajcovi s ktorým sa veľmi uh, dobre pracuje na týchto témach už niekoľko rokov. Ja myslím, že názov, historický názov, je už programom vytvoriť tie inteligentné hranice. No a ja neviem presne, čo to je, tie inteligentné hranice. No možno kolegyňa z liberálnej skupiny nám dala inteligentné situácie No a od eh, od tohto od vzniku tejto témy sa situácia zásadne zmenila. Na začiatku bolo vysvetlené, že pôjde predovšetkým o zjednodušenie prechodu hranice. No a čoraz viac si hovorím, že, eh, že otázka je dodávať informácie, bojovať proti imigrácii a hlavne proti nelegálnej imigrácii dnes sa por, budú sa porovnávať údaje o vstupe a výstupe, aby sme vedeli, ktoré osoby sa nelegálne zdržujú na území Európskej únie. No a máme desiatky legislatívnych textov v Európskom parlamente na predsedníctve, ktorej idú všetky rovnakým smerom. A ja už nerozumiem vôbec, tomu, čo robíme. Robíme, vyrábame nové databázy, nové systémy a podľa databáza nemáme rovnaké informácie a chceme to všetko prepojiť. Ja som rada, že nebudeme mať len jeden systém, ale budeme mať nejakú spoločný, budú nejaké prepojené. A chceme, aby to bolo všaké účinné, tak to musí byť jeden systém, nielen spoločné meno. Členské štáty si robia, čo chcú. Pravda, že boje, boje proti terorizmu. Všetci veľmi dobre vieme, že dôležitá je spolupráca medzi jedným. No teda, čo urobíme? Ja som rada. Vyčlenili na to milióny eur. Mňa by zaujímalo, čo bude slúžiť tých 400 miliónov. Okrem toho, čo už všetko existuje dodnes. No a mňa trochu znepokojuje otázka prepojenia interkonekcie, konexie. No a tiež ma zaujímalo, ako sa to bude harmonizovať takých podmienok podľa textu, o ktorom sme hlasovali, o posilnení databáza Takže hovorí sa, že to bude zavedené v roku 2020, ale ja sa obávam zohľadom na na e, rýchly e, technický rozvoj, že v roku 2020 to už bude zastaralé a budeme musieť začínať od nuly, tak ako v prípade VIS a SIS. Myslím, že veľmi zle využívame prostriedky Európskej únie, vysmievame sa občanom len a Nemôže nás prekvapiť výsledky v niektorých krajinách. Takže len podporujeme myšlienky, myšlienky alebo teda kopírujeme myšlienky extrémnej pravice. No a nakoniec voliči uprednostňa originál. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Predtým, ako vrátime slovo pánovi Diasovi Demerovi, by sformuloval nejaké závery. Chcem sa veriť, či sa chce viedriť rada o najnovšom vývoji. Nech poprosím veľmi stručne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem steným členom tohto výboru. Naozaj už e, aj rada dávnejšie očakáva tieto návrhy. Domnievam sa, že e, už od roku 2008 v tom e, čase Rada e, sa dohodla, že musíme modernizovať e, proces hraničných kontrol a pečiatkovanie cestovných dokladov. Počas troch rokov sme intenzívne o tom e, diskutovali v rade a v parlamente. Urobila sa štúdia a pripravili sa návrhy prehodnotenia týchto legislatívnych úprav. Potrebujeme to aj z hľadiska boja proti ilegálnej priťahovalectva, identifikácia tých, ktorí nesplňajú vízové podmienky, ale aj z hľadiska zjednodušovania mm, cestovania. 20. apríla na príslušnej rade ministri sa dohodli, že tieto návrhy sú dobrým príkladom interoperability a účinného zvyšovania existujúcich informácií. A preto rada sa nazdáva, že návrh komisie je dobrým základom pre nasledujúce práce s tým, aby sa dosiahla dohoda podľa možnosti ešte do konca tohto roka. Za týmto účelom predsedníctvo okamžite začalo konať na tomto znení. Očakávame, že pracovnej skupiny Frontex ukončíme prvé čítanie ešte tohto týždňa a mm, dúfame, že to bude mm, mm, prospešné z hľadiska stanoviska rady. Sme v kontakte s pánom spravodajcom e, Diesom Demérom a e, spolu s nadchádzajúcim predsedníctvom sa tešíme na plodnú e, spoluprácu so samotným spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Chce niečo doplniť stručne aj komisie? Nie. Pán Diaz Demera, chcete vy to nejakým spôsobom zavrieť? Nech sa páči. Nož, pán predseda, ani nie, eh, pán predseda, len eh, z hľadiska eh, zdvorilosti, ani vo forme nejakých záverov by som chcel poďakovať E, dvom kolegyňam, e, pani Mlinára a pani Veržia, za ich pripomienky, ktoré samozrejme budem náležitým spôsobom zohľadňovať. Domnievam sa, že práve vedomosti sú základom našich diskusí. A keď sa venujeme problematike e, hĺbkovo, keď dozvedame sa viac o predložených návrhoch, E, dokážeme potom e, dohodnúť sa, e, odstraniť nezhody a nájsť spoločný menovateľ s tým, aby sme mohli v tom pokračovať. Pre mňa je veľkým potešením, že budem môcť spolupracovať s týmito stenými dámami. Myslím si, že aj zo strany rady zaznela jasná odpoveď E, táto minca má dve strany. Na jednej strane e, chceme e, zjednodušiť cestovania a legálne prekračovanie hraníc. Na druhej strane musíme vedieť, identifikovať prejavy nelegálnej migrácie. Domnievam sa, že vy ste to veľmi dobre sformulovali a teším sa na spoluprácu medzi predsedníctvom a komisiou. A myslím si, že musíme sa dať do práce. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. E, e ako povedali e, e, kolegovia, e, tá záležitosť sa dostala do veľmi skúsených e, rúk, alebo do rúk skúsených odborníkov. Mm, myslím si, že počas nasledujúcich vypočutí o tom sa dozvedia aj ďalší členovia. Veľmi pekne ďakujem. A teraz môžeme pokročiť v Program je to bod 11, týka sa to všeobecného rozpočtu e, Európskej únie na finančný rok 2017, pokiaľ sa to týka nášho výboru. Chápem, že pani Makovej je práve na ceste. Chcel by som uviesť tento bod, kým e, sa sem dostane, e, dostane pani Makovej. Vážne kolegovia, E, v súlede s e, e, rozpočtovým postupom budeme mať názor so spravodajcom výboru pre rozpočet ohľadom všeobecného rozpočtu Európskej únie na finančný rok 2017 štruktúra dnešnej rozpravy. Najprv slovo dostane slovo pán Jens Ger. vítajte pán Ger na našom výbore. Predostrie nám Eh, priority rozpočtu a potom, keď príde pani Makovej, eh, tam bude hovoriť o prioritách eh, výboru Líbe a ak budeme mať dostatok času, slovo dostanú aj tie nevyspravodajcovia a ostatní členovia. Takže pani Makovej by mala prísť o dve minúty. Navrhujte, aby sme počkali. Pán Ger, nebude vám vadiť, keby sme počkali na pani Makovej chvíľku. Bolo by lepšie, aby aj ona počula, e, čo máte nám povedať. Ďakujem pekne, páni. Vážne kolegovia, poprosím vás, aby ste tu zotrvali, kým nepríde pani Makovej. This is what happens when you stick to time. Ešte. To sa stáva, keď dodržaneme časa. No to by 10.30. Bola to chyba. Treba vždycky preťahovať. Jens, maybe um, we should maybe just begin. I think if she's not, she's, we don't know exactly when she will arrive. So if, if... Neviem presne, kedy príde pani Makovej, takže ak vám to nevadí, začneme. A pani Makovej sa pridá, keď príde. Dobre, ďakujem pekne. Takže najskôr dostane slovo pán Jens Geier, ktorý predstaví rozpočtové priority. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, predseda milé kolegyne a kolegovia, dnešok je dňom, kedy ktorý predchádza plánovanému zverejnímu návrhu rozpočtu. Plánované bolo tak, že komisia predstaví zajtra návrh rozpočtu Európskej únie, ale medzičasom oznámili, že zverejnenie rozpočtu posunulo 4 týždne oficiálne oficiálne vysvetlenie je také, že finančné potreby, ktoré že ešte nie sú započítané úplne započítané náklady spôsobené vlnou utečencov. No a to, že ten dátum je po britskom referende, je len náhoda a nesúvisí to nejako s dátumom zverejnenia. Dúfam, že ste pochopili trochu tú iróniu k tomuto oficiálnemu zdôvodneniu komisie. Toto meškanie nám nespôsobuje nejaké veľké komplikácie, my budeme musieť sa vzdať jedného rozhodnutia v rámci bežného rozpočtového konania a to je porada a rozhodnutie o mandáte Európskeho parlamentu na trialóg s radou. A to kvôli posunutému zverejneniu rozpočtu na to nie je jednoducho čas, ale do problémov sa tým dostáva rada. Rozpočtové konanie je také, že najskôr rada mení návrh rozpočtu komisie a my až potom s týmto zmeneným návrhom pracujeme. Takže také sú rámcové podmienky a práce. prípravy trialógu sú preto zbytočné. My budeme postupovať tak, o tom sa hovorí teraz v výbore pre rozpočet, ako sme postupovali v roku 2014 kvôli voľbám do Európskeho parlamentu. Takže predložené odporúčania spravodajcu, také všeobecnejšieho charakteru a stanoviska výborov, teda aj vášho, budú pripojené k tomuto odporúčaniu spolu s odporúčaniami iných výborov a to vytvorí e, potom naše stanovisko a našu pozíciu. Takže taká je aktuálna formálna situácia. Doteraz Európsky parlament v apríli ako väčšinou prijal naše vlastné smernice a my sme poukázali na to, aby politická situácia, v ktorej je Európska únia, sa za 12 mesiacov z hľadiska rozpočtu Mm, nezmenila výrazne. Ja som teraz v rozpoč- vo, výbore pre, eh, vo výbore LIBE a myslím, že ešte na najvyš tak výbor AFET a z rozpočtový eh, výbor za ostatných 12 mesiacov sa zaoberal utečeneckou krízou a jej dôsledkami, takže ja, ja nemusím eh, vysvetľovať teraz, čo to znamená a aké finančné výzvy spôsobila utečenecká kríza, minimálne ja hodnotím situáciu tak, že momentálne máme len malú nádej predpokladať, že finančné výzvy v rozpočtovom roku 2017 sa budú rozlišovať a odlišovať od tých, ktorými sa stretávame v tomto roku. Dôležité to je preto, lebo v kategórii 3, ktorej sa hovorí o fondoch a financiách, o ktorých rozhoduje tento, tento výbor. Táto kategória je vyčerpaná až do horného limitu. A môžeme poďakovať národ nástroj flexibility, že na tlak Európskeho parlamentu bol vôbec vytvorený, že máme dodatočné prostriedky, že sme dokázali zmobilizovať tie dodatočné prostriedky a že sme mohli finančne robiť to, čo robíme ako Európska únia. Takže ja mám len malú nádej, že rozpočtová kategória 3 nebude opätovne vyčerpaná kompletne, no a okrem toho, relatívne málo, okrem toho, čo sme doteraz robili, že máme pomerne malý finančný priestor, aby sme dokázali financovať dodatočné veci. A to hovorím s takou trpkosťou v hlase, pretože to boli práve členské štáty, ktoré v roku 2013 sa chválili za to, že tento strednodobý finančný rámec je prvý v histórii Európskej únie, ktorý klesá. To znamená, že náklady na európsku politiku za 7 rokov nebudú stúpať v porovnaní s tými predchádzajúcimi finančnými obdobiami, ale klesajú. A teraz sa už dlhšie sledujeme, že tento strednodobý finančný rámec nie je nič dobré, že to funguje alebo že to by to fungovalo v politickej situácii, ktorá by nebola krízová, ale v tejto krízovej situácii je finančný rámec preťažený. Takže treba to vnímať v tomto kontexte v kontexte toho, že sa bude hovoriť o revízii strednodobého finančného rámca ešte v priebehu jesene, komisia predloží návrh, ako by strednodobý finančný rámec mohol byť zrevidovaný. Hovorí sa tu o revízii, rada hovorí, no my hovoríme o prepracovaní a rada chce, hovorí o revízii, takže Komisia chce to len tak preveriť, zistiť, či všetko funguje, vytvoriť si nejaký zoznam úloh, ktoré treba spraviť. Európsky parlament to vidí úplne inak. My hovoríme, že už máme dôvazy o tom, že to finančné pokrytie je jednoducho príliš tenké a nedostatočné. Ale to nie je jediný, jediná výzva, pre ktorými stojí rozpočet. V mnohých členských štátoch ešte hospodárska situácia je krízová situácia je taká, že ešte v rozpočte treba nájsť 3 miliardy eur na garančnú čiastku na Európsky fond pre strategické štúdie. No a to všetko je nevyhnutné. Na to, aby sme úplne nezabudli na cieľ za stratégie Európa 2020 a ho poviem, spomínam len dve veci, ktoré sú, na ktorých mi záleží. A poprvé, iniciatíva pre zamestnanosť mládeže a boj proti chudobe. Hm, tiež eh, hlavným cieľom Európy 2020 a týka sa detí. No z tohto dôvodu sme sa v usmerneniach dohodli, že je dobré tie rôzne hospodárske nástroje, ktoré má k dispozícii a ktoré dáva k dispozícii Európska komisia, aby sa hospodárska situácia v Európe zlepšila, aby sme ich užšie prepojili s rozpočtom. Že máme hospodársky, ekonomický prognózu, máme správu rastie, máme európsky semester, všetko nástroje, ktoré poukazujú na to, čo by členské štáty mohli urobiť, aby zlepšili svoju hospodárskú silu, konkurencieschopnosť, ale tieto nástroje podľa nášho názoru zatiaľ nie sú dobre prepojené s úlohami rozpočtu. Užšia prepojenosť by znamenalo, že rozpočet by získal vyššiu pridanú európsku hodnotu. A to sú rámcové hodnoty, ktoré chceme zostaviť tento nový rozpočet. Ja som povedal, že to budeme musieť vybaviť ešte pod väčším tlakom, pretože komisia zverejnenie rozpočtu posunula o 4. Ale do konca roka musíme byť hotoví. Takže to sú politické hodnotenia, ktoré som na začiatok debát chcel e, povedať, aby som naznačil, ako rozpočetový výbor vidí politickú diskusiu a za akých rámcových podmienok zostavujeme tento rozpočet. Ja od rady čakám následnú situáciu interne. Rada sa dá rozdeliť do troch formácií. Ja ich e, nazývam priatelia kohezné politiky, a priatelia polnohospodárstva a priatelia rabatov. A tieto tri skupiny budú medzi sebou zápasiť koľko peňazí chcú dať k dispozícii európskemu rozpočtu. A to bude pohľad len na platby v európskom rozpočte. Ja myslím, že tie oblasti, z ktoré sa vás týkajú politicky, a to teda kategória 3, tak nebudete mať možnosť škrtať hľadiska toho, čo máme ako politickú úlohu, ale keď si pozrieme návrh rady rozpočtu, tak E, zažijeme hlboké zásahy do plade v iných kategóriách a budeme diskutovať o tom, či Európska únia v prípade ekonomických nástrojov a regionálnom fonde si to bude môcť dovoliť. To sú tie konflikty, ktoré vidím ja. No a to sú moje úvodné slova a teraz sa teším na vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Jens za toto otvorné hodnotenie e, rozpočtového výboru. Slovo dostane teraz pani Makovej, aby nám predstavila priority LIBE. V všeobecnom rozpočte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za možnosť usporiadať túto výmenu názorov. Ja by som rada zdôraznila pár vecí. Poprvé, ja som presvedčená, že ďalšia realokácia pre nedostatočne implementované rozpočtové položky budú musieť byť vybavené pred akýmkoľvek navyšovaním rozpočtu, napríklad fond na presilovanie utečencov na 2016 a a, a, 2000, a pôvodný program na rok 2017 musia byť použité na financovanie priamých snah štátov o presídlenie na fond pre migráciu a integráciu, ktorý už je vyčerpaný a podporiť vytvorenie rozpočtovej línie na, európske, na financovanie rýchlejšieho a zacielnejšieho núdzového financovania v Európskej únii. Po druhé, e, vítam zaradenie do rozpočtu 2017 a adekvátnych zdrojov na podporu dlhodobej transformácie Frontexu na Európsku agentúru pre hraničnú a E, námornú e, stráž, že ESO sa zmení na plnohodnotnú Európsku agentúru. Myslím, že treba e, prijať rozhodnutia, aby z piatich, aby sa všetky agentúry, ktoré sa zaoberajú migráciou a rozťahovalectvom boli vylúčené s cieľou 5% znižovania stavu personálu. Súhlasím s navýšením zdrojov pre Eurojust a Europol, čo umožní spoluprácu spravodajských služieb a policajných zložiek pri koordinácii ich vyšetrovania v kontexte súčasných teroristických hrozieb. Ja som presvedčená, že balíček o inteligentných hraniciach je dobrým krokom vpred, tak ako Európska agenda pre bezpečnosť, ako aj migrácia potrebujú náležite financovanie. Po štvrté, mene transparentnosti za transparentnosť vyzývam komisiu, aby nám vysvetlila detailne spôsob, ako eh, sa počítavajú finančné prostriedky na rozpočet 2017 a želám publikáciu kompletného zoznamu možných eh, príjemcov týchto finančných prostriedkov a pravidelné hodnotenie revízií. Eh, no a sem patria oblasti, ktoré dostávajú núdzovú pomoc. My chceme vedieť a potrebujeme vedieť, a ľudia musia vedieť, ako sa finančné prostriedky používajú a hodnotenie dopadov, pravidelné hodnotenie dopadov potrebujeme tak, aby sme vedeli, ako podpora, aké, aké výsledky dosahuje, ak dosahuje nejaké výsledky. No a po piaté, na záver by som rada upozornila na to, že do 2. júna tohto roka akýkoľvek poslanec, skupina alebo výbor môže podporiť a predložiť návrhy na prípravné opatrenia. Ja som chcel spomenúť túto technickú záležitosť a pripomenúť kolegom, že je, možné, je to možné a že to môže súvisieť s utečeneckou krízou. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť. Len toľko si chcem overiť pani Sipel a pani Spinelli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Veľmi stručne by som rada dodala jednu alebo dve veci k tomu, čo už bolo povedané našimi dvoma spravodajcami. Poprvé, áno, samozrejme, v dobrých časoch našej spoločnosti sa možno nevyužijú všetky rozpočtové prostriedky, ale krízovom období treba navýšiť prostriedky na riešenie situácie. Takže buď e, získame čerstvé prostriedky do rozpočtu, alebo minimálne do budúcnosti budeme musieť zmeniť pravidlá pre náš rozpočet, aby sme nevracali všetky prostriedky, ktoré sa nevynaložia, ale aby sme si ich udržali tak, aby sme mali e, prostriedky na obdobia krízy. Po druhé, a to je ešte potrebnejšie, keď ako si uvedomujeme teraz, ale niektoré členské štáty individuálne nie sú ochotné prispieť k výzvam, ktoré treba riešiť, nie v súlade ako podporujú iné krajiny, ale rovnako nie sú ochotné prijať vlastnú zodpovednosť takže viac zodpovednosti vo finančnej oblasti je potrebné aj v európskom rozpočte. a posledná vec, ktorú by som rada dodala, nie len, že potrebujeme vydať lepšie snahy na riešenie situácie ohľadne utečencov, keď sa pozrieme na našu spoločnosť, tak viac snah treba vyvíjať na riešenie narastajúcej chudoby, ktorú vidíme v niektorých častiach spoločnosti, na čo samozrejme nesmieme zabúdať. Ďakujeme pani Spinelli. Ďakujem pekne. Mám štyri veci, ktoré tu chcem vyzdvihnúť. V prvom rade stanovisko z minulého roku, kde sme žiadali o to, aby sa vyvinulo osobitné úsilie, pokiaľ ide o nasadenia členských krajín a ich financovanie ale príslušný rozpočtový riadok sa nevytvoril. Nemali by sme to navrhnúť na novo? Druhá návrh, druhý návrh potom. financovanie nasadení, pokiaľ ide o utečencov Amnesty e, zverejnili určité údaje, zistenia z nedávnej doby. E, je tu veľká otvorenosť javne u obyvateľstva EÚ, ochota príjmať utečencov osobitne v krajinách ako je Anglicko alebo Francúzsko. Tretia vec. právna pomoc pre e, migrantov, ktorí s... a pre mňa vý, e, dôležitá vec integrácia na pracovný trh. Pretože to všetko by znamenalo proste e, príslušnú podporu, e, pokiaľ je členské krajiny. Žiadne ďalšie prihlášky. Ďakujem. Obsahovo. Samozrejme, e, mám podobný názor. A preto len dve, dve, dve dve poznámky, pokiaľ ide o poznámky pani uh, Makovej, pani Spinelli. Som nielen spravodajcom a eh, pre, agent, eh, pre rozpočet, ale aj pre agentúry, preto otázka finančného vybavenia agentúr je čím si, kde obsahovo sa tým výrazne e, zaoberám. Veľmi podporujem požiadavky, aby týchto 5 e, škrtania personálu aby sa to vyňalo. Ehm, celú túto ten postup komisie, pokiaľ ide o škrtanie personálu, považujem za nezmyselné. V 2013 sme sa do toho pustili, že každá inštitúcia bude škrtať 5 e, personálu. Aj tento parlament škrtá 5 alebo teda prepušťa. Komisia však nie všetkých úradníkov komisie spočítala dohromady a z tohoto celého personálu nezobrala 5 Preč? uložila 5-percentné odbúranie každej agentúre, každej agentúre. A tam, kde sa to nedá urobiť, pretože pre u Frontexu, EASO a tak ďalej e, sa nabudováva personál, no tak tam sa museli tieto miesta získať e, tým, tým púlom premiesňovania cez iné agentúry. Takže nie je tu teda len tých normálnych 5%, ale až 10 personálu stratili, aby vyvážili navýšenie v iných agentúrach. To prispieva k tomu celému vnímaniu, pretože tieto, tieto konflikty jednoducho z našej strany sú prehna, pre, prehrané. Radili sme sa na interinstitucionálnom stretnutí pretože jednoducho tu ani nemôže byť súhlas. Nie je tu formálne rozhodnutie rady k tomu, k tomu redeploymentu tu k tomu púlu. Rada jednoducho potom prijala sme, implicitne sme to prijali. To je, to je situácia. A tu môžeme ju považovať za rušivú, ale treba zachovať i postoj, že by sa mali vyňať agentúry, ale tieto konflikty jednoducho toto sme e, stratili. Jednoducho nám musí byť e, jasné, že to odbúranie v niektorých agentúrach z veľkej časti znamená čosi pre ďalšie agentúry. To neznamená, že spochybňujem, že personál a jeho nárast u Frontsektu, a tak ďalej že by nebol potrebný, ale aby sme celkovo ten obraz, aby sme ten celkový obraz mohli e, vnímať, tak to znamená, že vlastne sa rozhodujeme znižovať personál v iných agentúrach. Nie teda v pomere 1-1, 1 k 1, ale výrazne áno. Som rád, že som tu dnes, pretože tieto rozhodnutia výboru LIBE nám pripravujú problémy v rozpočte pre rozpočet, čo tým chcem povedať. Celkom dobre rozumiem tomu, že záujmy výboru e, LIBE vytvorením vlastného rozpočtového e, riadku ukazujú, koľko prostriedkov je k dispozícii, aby sa aj navonok ukázalo, že toľko a toľko prostriedkov EÚ e pre, túto, pre tento cieľ vynaklada EÚ, pre zmysluplný cieľ. Ale na druhej strane vytvorenie rozpočtovej linky znamená aj stratu flexibility. Momentálne totiž komisia, ale aj Frontex v rámci svojho rozpočtu v tej chvíli, keď zamýšľaná suma, zoberme si, zoberme si Search and Rescue, keď sa vyčerpá, tak sa z inej časti, ktorá súvisí, alebo z fondu, ktorý súvisí s touto oblasťou, že sa môžu zobrať prostriedky, aby sa posilnilo search a rescue. Presne to sa teda robí, čo sa politicky chce. Ak sa ale vyprázdni tá rozpočtová linka, tak musíme začať veľmi komplikovanú procedúru, aby sme e, to zohľadnili. Obsahovo samozrejme nič, nemáme tu rozdiely, sme si tu, sme si tu naozaj na jednej li, línii. Je tu si na jednej strane viac transparentnosti, ale na druhej strane menej flexibility. A vtedy, keď prostriedky zmiznú, keď tie prostriedky sa spotrebujú na search a rescue, tak tá možnosť nasadiť viac prostriedkov na hľadanie a záchranu sa skomplikováva. To nechceme. To vám hovorím len preto, pretože samozrejme sa zaoberáme stanoviskami LIBE veľmi intenzívne a celkom dobre rozumieme aj politickému pozadiu, čo žiadajú, ale chcem vám dať na zamyslenie, aký je tu politický cieľ, že jednoducho možno mu nevyhovieme týmto spôsobom, lebo tá jasnosť, transparentnosť a tak ďalej to, to komplikuje. Mali by ste to vidieť, aj keď to nie je veľmi uspokojivé, že politický cieľ, ktorý chceme podporiť, ten, tak ten cieľ jednoducho nezľahčujeme. Ďakujeme aj Jens a ďakujeme aj za všetky poučenia z rozpočtového výboru. Bohužiaľ, máme málo času a máme totiž ešte dve témy ak chcete byť, kolegyňa, veľmi stručná, možno hej, ale ak nie, chcem uzavrieť túto dobrú diskusiu. Bola to veľmi dôležitá rozprava. E, chápte, Jens, že niektoré zmeny u nás sú potrebné. Chceme však dobre spolupracovať a tebe chceme poďakovať za prítomnosť. Strong because uh, it's a sensitive time also for us um, on budget. Tento vzťah musí zostať silný, to je pre nás dôležité. Ďakujeme e, ešte raz, ďakujeme kolegom za e, vklady. Teraz prejdeme k e, bodu číslo 12, boj proti korupcii a follow-up k uzneseniu Krym 23. oktobra sme mali uznesenie k praniu špinavých peňazí a k boju proti korupcii a zločinu. Parlament tu dal výboru LIBE inštruktáž, aby odporúčania v tomto uznesení sa implementovali. Takže v súlade s tým momentálne pracujeme na e, správe z vlastnej iniciatívy k boju proti e, korupcii a vzhľadom na túto prípravnú prácu, ktorú je v našich pracovných materiáloch. Je tu i zorganizovanie verejného výpočutia, verejné e, expertné štúdie a výmena názorov e, s italianským e, výborom vyšetrovacím proti mafii. Pani Ferrara nám môže teraz od, e, od, odprezentovať návrh svojej správy. Máte, máte teraz slovo. Ďakujem kolegovi a kolegyne. E, rada by som sa v prvom rade poďakovala kolegom za ich príspevky a za podporu pri vytváraní dokumentu, ktorý dnes riešime. Takisto za technickú podporu sekretariátu Líbe, takisto podnety. Musíme si pripomenúť e, umrtie sudcu Falconeho, ktorý bojoval proti mafii na medzinárodnej úrovni. Mafia ho zavraždila a takže ľudia e, prichádzajú o životy v boji proti korupcii a preto je primerané povedať, že toto úsilie nebude e, prinášať plody, pokiaľ mafia nebude môcť byť e, potieraná spoločným úsilím. Teraz je to však úsilie len na národnej úrovni a preto na rôznych trhoch môže mafia svoje činnosti diverzifikovať a využíva slabiny členských krajín, aby vybudovala svoju činnosť a získavala ešte viac ziskov. Uznesenie Krímu chceme implementovať a prispieť k tomu, aby e, prebehli príslušné iniciatívy, pokiaľ ide o boj proti e, poskytovanie úplatkov a pranie špinavých peňazí. Treba vymenovať konkrétne návrhy a ťažiska a bojovať proti organizovanému zločinu treba preverovať aj ich účinnosť. Ide o to, ako členské krajiny existujúce nástroje e, medzinárodného práva preberajú v tejto súvislosti vstup EÚ k ďalším, do ďalších iniciatív je dôležitý. Vychádza sa tiež z toho, že boj proti uplatnosti a organizovanému zločinu predovšetkým sa musí týkať organizácií, nie jednotlivých ojedinelých zločinov. Osobitne tu ide o zložité situácie, o neprimerané reakcie o orgánov, kde sa nezohľadňa očakávania občanov, ťažiska pri boji proti týchto, týmto fenoménom sa musia spojiť e, s jednotlivými cieľmi politík a z administratívneho hľadiska zamýšľame špeciálne oddelenie Europolu. Mali by sme sa postarať o to, aby činnosti jednotlivých členských krajín proti organizovanému zločinu sa koordinovali. Pokiaľ ide o legislatívu, chceme posilnenie, žiadame minimálne normy, pokiaľ ide o podstaty skutkové a e, vymerané tresty. Potrebná je tu justičná spolupráca, osobitne tu ide o spoločnú definíciu organizovaného zločinu a popis e, činnosti informátorov. Potrebujeme tiež e, nezávislú európsku prokuratúru s presne definovanými právomocami a tiež špecializovanú európsku e, políciu. Je tu i cezhraničná dimenzia spolupráce polície. Momentálne všetko je pribyrokratické a boj proti organizovanému zločinu nie je veľmi efektívne na európskej úrovni. Ide o to, príslušné prostriedky pre justičnú spoluprácu navýšiť, spoločné uznávanie dôkazov a spoločné e, komunikovanie k systému výmeny informácií. Ide o pochopenie finančných tokov, aby sa potieralo financovanie korupcie. Ide o, väčšiu transparentnosť a dosledovateľnosť e, finančných tokov, predovšetkým keď ide o európske prostriedky a ide i o to, aby korektné použitie prostriedkov sa dokázalo zabezpečiť. Ďalej potom opatrenia pokiaľ ide o zmrazovanie a zabavovanie nelegálnych e, súm a ich použitie pre sociálne účely. Ide o to, aby organizovaný zločin sa nedostával do e, ilegálnej oblasti hospodárstva. To je jedna z hlavná, hlavných úloh e, organizovaného zločinu vyvíjať vplyv na rozhodnutie orgánov a obmedzovanie produktivity vonkajších prostriedkov, verejných prostriedkov do verejného obstarávania a všeobecne do činnosti orgánov. Ide o to e, príjmať opatrenia, pokiaľ ide o vypisovanie výberových konaní. Je potrebný spoločný systém e, elektronických tendrov na európskej úrovni, aby sme bojovali proti podvodom. Potrebné sú dozorné nástroje pre verejné obstarávanie a keď sú tu prepojenia medzi jednotlivými e, e, e, jednotkami treba tieto odblokovať od tendrov. Dôležitá je i certifikácia v boji proti organizovanému zločinu kde sa e, dokáže e, podnikom ich účasť prípadná na organizovanom zločinu. Dôležité je zdôrazniť, že táto organizovaný zločin koná cezhranične, napríklad pašovanie farmaceutických výrobkov alebo polnohospodárských výrobkov, drog. To je predsa centrálna ich činnosť. A to všetko by sa malo potierať preventívnymi opatreniami. Ďalej tu máme hazardné hry a komisia by mala príslušné normy na potieranie zaviesť. Tiež boj proti daňovým rajom, ktoré tiež e, e realizujú pradne e, špinavých peňazí prepojenie medzi terorizmom a organizovaným zločinom. To by mohlo byť ešte pozmenené. Dôležité je tiež to, že organizovaný zločin má sa snaží podkopovať prostriedky, ktoré sú určené na príjmanie e, utečencov. Mafia e, zasahuje i do e, spravovania centrov príjmu. To je jej nová oblasť pokiaľ ide o chod týchto podnikov. Jednoducho sa tu podkopávajú prostriedky, ktoré sú určené na utečencov. Vznikajú teda nové trhy, na, kde zločinecké organizácie poskytujú služby e, pre utečencov a často sú to jediné miesta, kde sa môžu utečenci e, obrátiť. Takisto je to obchodovanie s ľuďmi, orgány, E, prostitúcia a ďalšie oblasti činnosti. Ďalšia oblasť organizovaného zločinu to je odpadové hospodárstvo. Veľmi e, lukratívny biznis. Napríklad jedovatý e, e, toxický odpad môže to mať veľmi negatívne dopady na občanov a ich zdravie. Vo svojom návrhu eh, rátam s tým, že je to len východisko eh, pre samotnú správu. Som presvedčená, že budú prichádzať pozmeňujúce návrhy, ktoré budem chcieť zapracovať. Rada by som s vami spolupracovala s tým, aby sme napokon mohli výrazne eh, prispieť k boju proti tisíckam e, skupín e, organizovanej zločinnosti, ktoré nie nielen v podnikateľskej, podnikateľskej sfére, ale aj v politike. E, ovplyvňujú základné práva občanov, životy občanov Európskej únie a viacerých spoločenstiev. Opätovne ďakujem tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí ste sa zúčastnili diskusii. Ďakujem Európskej komisii, Europolu, Eurojustu, EPRS a všetkým tým, ktorí prispeli k e, príprave tejto správy. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne za komplexné približenie vašej správy. Sú tu pritomní niektorí tieňoví spravodajcovia. Takže začali sme s pánom Melom, tieňovým spravodajcom od skupiny EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať e, tieňovej, e, pardon, spravodajkynie. Je to e, veľmi dôležitá otázka pre samotnú správu. Znepokojí nás všetkých vo všetkých politických skupinách Ide o komplexný systém, ktorý má ekonomické, sociálne, politické vplyvy e, vo viacerých členských štátoch. Európska únie čeli tomu, že organizovaná trestná činnosť prekračuje hranice členských štátov E, e, podľa e, článku 31 zmluvy o fungovaní Európskej únie musíme vedieť konať a Európsky parlament má rada má určitý vplyv v prípade boje s cezhraničnej trestnočinnosťou, ktorá ovplyvňuje E, e, fungovanie Európskej únie. Keď ide o stanovenie nejakých minimálnych e, pravidel, musíme sa uvedomiť, že to neočakáva, splňa očakávania Európskej únie, rády ani európskych občanov. existujú určité prejavy, ktoré eh, ohrozujú jednotu Európskej únie eh, eh, korupcie pri narábaní s verejnými prostriedkami. Musíme si uvedomiť, že títo finančné prostriedky by mali sa využívať na prospech európskych občanov. A mali by sme si lepšie počínať v boji s korupciou ako doteraz. A Ehm, musíme poskytnúť príslušným orgánom konkrétne kompetenciám. Treba posilniť e, policajnú a justičnú spoluprácu e, na celo Európskej únie. Je to veľmi dôležité aj, aj z hľadiska e, realizácie stratégie EU 2020 pri e, e, e, snahe získať vrch nad korupciou musíme zohľadňovať politické podmienky. Treba si uvedomiť, že finančná kríza vystavila značnému tlaku vlády jednotlivých členských štátov Mm, teraz e, štáty e, prechádzajú ťažkým obdobiam, e, obdobím, sú nutné úsporné opatrenia. Politici, ktorí volajú po zodpovednom využívaní verejných prostriedkov, predsa len nekonajú dostatočne rozhodne korupcia spôsobuje e, obrovské e, finančné, e, spoločenské, ale aj ekologické škody. A mali by sme sa aktívne prečeniť o to, aby Európsky parlament sa zhostil svojej úlohy. Vyjadrujem podporu pani spravodajkyni a som presvedčený, že spoločne dosiahneme dobré výsledky. Tieňujem Mm, pravodajkyňou v mene skupiny SED je Jana Jotová. Ďakujem pekne, Klod. Úvodom by som chcel eh, poďakovať eh, Lare Ferrare za dobrú spoločnú prácu. Takisto ďakujem ostatným eh, kolegom, tieňovým spravodajcom za mm, túto veľmi zl zložitú prácu. Domnievam sa, že dosiahneme dobré výsledky. Ehm, budeme predstavovať tom, ako vyzerá boj s korupciou v Európe. Musím sa priznať, že mám eh, osobitný postoj k tejto správe, pretože už počas eh, dvoch rokov venujem eh, obdobnej téme správe Jakolino a riešenia, ktoré navrhujeme, v podstate zahrania všetky predchádzajúce výsledky. Chcel by som doplniť, že trochu nás e, sklamala Európska komisia v prípade predchádzajúcej správy. Očakávali sme podstatne viac legislatívnych návrhov na e, celej európskej úrovni, ktoré by boli účinnejšie, pokiaľ ide o boj s korupciou a organizovanou trestnou činnosťou. Pokiaľ ide o spoločnú európsku definíciu korupcie. Takisto Laura presadzuje definíciu e, organizovanej trestnej činnosti. E, e, prihovoráme sa za to, že aby takéto definície existovali, pretože rozdielny prístup v členských štátoch znamená aj nerovnakú právnu úpravu, vrátanie trestného právnej úpravy boje s korupciou a to komplikuje tento boj. Pokiaľ ide o konkrétne legislatívne návrhy a, a, a harmonizáciu úpravy hazardných hier, e, stretu záujmov, korupcie na úrovni e, správnych e, orgánov. Bohužiaľ, e, komisia nič z toho zatiaľ nesplnila. V správe Jakolino sme sformulovali, sformulovali viaceré dôležité otázky, pokiaľ ide o E, aktivitu na Európskej únie, e, o úlohu európskych e, inštitúcií. Je zjavné, že v súčasnosti chýba horizontálna spolupráca medzi takýmito inštitúciami a to poskytuje organizovanej trestnej činnosti možnosť využívať takéto medzery. Je tu nemenej dôležitá otázka verejného obstarávania pretože aj tam sa e, vytvárajú príležitosti e, pre korupciu. V správe e, Laury vidíme nové myšlienky, ktoré reflektujú najnovšie uznesenie Európskeho parlamentu aj v súvislosti s migračnými fondmi, viacerými fondmi určenými pre utečencov, prostriedkami, ktoré sa rezervujú na riešenie migračnej krízy. Bohužiaľ e, sme e, e, boli svedkami toho, že v Katani prostriedky, ktoré sú určené utečencom, sa ocitli v cudzích vreckách, dá sa povedať. A to spôsobilo aj trestné stíhanie očakávame od Európskej komisie legislatívne návrhy, ale doteraz sa nám dostala iba správa komisie venovaná problematike korupcie. V správe sú viaceré zistenia a odporúčania, nie je tam však e, nič podstatné z hľadiska legislatívnej e, e, iniciatívy. Očakávame ďalšiu správu ešte e, e, tento jar. E, bohužiaľ sa tak nestalo. Dúfam, že komisia nám to vysvetlí Domnievame sa, e, že e, na to, aby sme vedeli účinne bojovať s korupciou, musíme mať obdobnú právnu úpravu v členských štátoch a mať viaceré e, monitorovacie mechanizmy. Napríklad v Bulharsku a Rumunsku systém CVM už nefunguje efektívne. Domnievame sa, že boj s korupciou by mal byť účinnejší a môže byť účinnejší, pokiaľ sa to bude robiť e, e, harmonizovanou cen, cestou vo všetkých členských štátov. Nechcem e, nieko, nikoho konkrétne obviňovať. Sociálno-demokratická mm, skupina predloží pozmeňujúce návrhy, vrátenie lepšej harmonizácie legislatívnej úpravy a e, zohľadnenia e, korupčných postupov e, v tretich štátoch a v Európskej inštitúcii v mene skupiny ECR. Pán Vistesen. Úvodom by som chcel povedať, že skupina ECR E, podporuje zriadenie Európskej e, e, stratégie pre boj s zraničnou korupciou, terorizmom, protiteroristickým opatrením a kybernetickými trestnými činmi. Takže, takže našim východiskom je pozitívny postoj a v návrhu správy vidíme viaceré dobré iniciatívy, ktoré by sa dali spoločne využívať v skupine ECR chceme e, posilniť výmenu informáciu, lepšiu spoluprácu medzi orgánmi e, činnými e, v, trestnom konaní, posilniť transparentnosť pri využívaní prostriedkov Európskej únie. Chceli by sme zdorazniť, že prepojenie medzi organizovanou trestnou činnosťou a terorizmom je veľmi dôležité. Takisto boj s obchodovaním s ľuďmi je pre nás kľúčová oblasť Takže dúfame, že to sa odzrkadli aj v e, záverečnom znení správe. Máme však aj e, určité veci, ktoré nás nepokojujú, e, veci, ktoré nepodporíme, a teda vytvorenie úradu Európskeho prokurátoru. Sme od začiatku proti tomu. Nemôžeme takisto podporiť to, aby EU sa stala členom Greko pokiaľ ide o využívanie prostriedkov e, e, získaných trestnou, činností trestnou činnosťou. E, máme určité výhrady ohľadom subsidiarity, ale budeme pracovať na tejto správe, aby sa určité prvky buď stlmili alebo vynili z tejto správy, ale tešíme sa na produktívnu spoluprácu s ostatnými politickými skupinami s tým, aby táto správa bola dobrá. Ďakujem pekne a v mene skupiny e, Alde e, Natalí Grisbeck. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mm, chceli by som poďakovať vám za túto správu, ktorú e, považujem takmer dokonalú, za dokonalú. Máme tu veľmi dobrú spoluprácu medzi tenými spravodajcami a treba taktiež zohľadniť aj tie poznámky, ktoré už tu odzneli. Um, to by všetko malo uh, uh, vylepšiť samotné znenie s prihľadnutím na všetky pozmeňujúce návrhy. Je veľmi dobré, že sa využil dobrý nástroj uh, vo forme ankety dotazníka, ktorý dostali prokurátori a členové Eurojustu tento nástroj eh, sa eh, využil na účele tejto správy eh, pomerne dynamicky. Tento návrh správy spočíva v tom, že treba uprednostniť praktický prístup. Snažíme sa, sa sústredovať na e, e, e, nejaké konkrétne opatrenia. Netreba vytvárať niečo ako vianočný stromček, ktorý je vzdialený realite. Myslím si, že treba sa sústrediť na to, ako členské štáty budú uplatňovať to na svojej úrovni. V správe sa hovorí, že členské štáty transponovali viacere z týchto nástrojov a že otázka e, znie e, e, tak, že v tých prípadoch, keď sa tak nestalo, komisia by mala začať konať a sankcionovať členské štáty. Ďalej, a myslím si, že to je celkom logické, mm, je to prepojenie medzi daňovými rajmi a preperaním peňazí Potrebujeme e, mať také znenie, ktoré nám umožní lepšie e, sledovať kapitálové toky. Veľmi dobre vieme, e, ako sa to deje vo svete. O tom už pripomenul jeden kolega. O tom sa hovorilo aj počas diskusie vo výbore LIBE. Úrad Európskeho prokurátora musí byť nielen nezávislý, ale im musí mať príslušné kompetencie. V mene skupiny ale by som chcela e, podotknúť e, tri prvky, ktoré by e, mali prispieť k zlepšeniu tejto správy. Predovšetkým ide o boj proti všetkým prejavom kybernetickej trestnej činnosti. Myslím si, že aj toto treba zakotviť v správe, prípadne v osobitnom v osobitnej časti tejto správy, kde hovoríme o konkrétnych oblastiach e, e, intervencie. Počítačová trestná činnosť e, zohráva dôležitú úlohu pri prepieraní peniazy, pri tu vorbe falsifikátov. Údaje hovoria o tom, že zhruba 50 miliónov eur prepáčte, miliard eur mm, e, e, sa takýmto spôsobom e, znehodnotí pri hraničných činnostiach. Myšlienka o úrade Európskeho prokurátora je dobrá. Myslím si, že tento úrad musí mať dostatok prostriedkov na to, aby mohol fungovať a jeho moci by nemali byť obmedzené iba e, e, e, zachovaním alebo zabezpečením finančných zájmov Európskej únie. Pokiaľ ide o zhábanie majetku, smernica z roku 2000 začína fungovať, prináša svoje plody, ale chýbajú tu dve veci. Predovšetkým e, možnosť zmraziť, prípadne zhábať. E, majetok e, dedičov. Existujú určité e, prostriedky, finančné, vrátanie finančných prostriedkov, ktoré sa môžu previesť na rodinných príslušníkov a potom e, e, mm, orgány činné v trestnom konaní ťažko ich vystopujú. Skrátka, existuje a takáto možnosť úniku finančných prostriedkov. To znamená, že keď bojujeme s organizovanou trestnou činnosťou, E, musíme si uvedomiť, že má obrovský e, e, hospodársky rozsah a musíme konať dôsledne. Napokon je tu obrovská hrozba z hľadiska existencie právneho štátu a treba hľadať správne riešenie, aby sme vedeli odťať všetky orgány tejto chobotnice. Ďakujem pekne. Pán Dion, menej skupiny GUE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa statožniť s tým, čo povedala Natalie Grisberg, eh, pokiaľ ide o spoluprácu medzi tenevými spravodajcami a samotnou spravodajkyňou. Mali sme takúto spoluprácu pri viacerých príležitostiach a to výrazne prispelo k príprave e, samotnej spoločnej správy. Takže obrovská vďaka samotnej pani spravodajkyni. Myslím si, že počas prípravy e, sme chceli vyslať niekoľko signálov. Poprvé, nechceli by sme e, vytvorať všeho chuť správu, ktorá zahrňa všetko, čo by mohlo byť aspoň trocha zaujímavé ale e, napokon celkový e, účinok takéto správy by bol menej výrazný, pretože by bola príliš e, rozptýlená. Táto správa sa teraz zostručnila. Zároveň si myslím, že treba sa vyhnúť tomu, aby parlament opätovne predkladal určité odporúčanie aby sme mali nejakú všeobecnú diskusiu, prípadne aj v pléne a potom komisia a rada povedia veľmi pekne vám ďakujeme, to je mimoriadne e, užitočné a budeme v tom pokračovať. Potrebujeme konkrétne e, výsledky skôr či neskôr. A z tohto hľadiska e, by som e, chcel predložiť viaceré pozmenujúce návrhy, E, k tejto správe, aby bola e, adresnejšia, aby bolo jasné, čo očakávame od komisie, od rady, od členských štátov a kedy to očakávame. Uvediem niekoľko príkladov. Napríklad. Keď sa hovorí o korupcii, e, tak videli sme tie súčasné odporúčania, ale vidíme tie odporúčania, ktoré sme predložili predtým. No a mňa trochu, mňa trochu vadí, že členské štáty už sú výmeny eh, informácií, alebo to sú teda cieľe boj proti korupcii, eh, vidíme spoluprácu s radou, ale nevidíme žiadnu správu o pokroku, o zmenách, eh, možno komisia RASA predložila správu o boji proti korupcii v členských štátoch hlavne. Čakáme na druhú, neustále sa to odkladá, ale ja chcem tú správu teraz. Chcem, aby bola komplexná, vyčerpávajúca, aby tam bol aj boj proti korupcii v rámci inštitúcií EÚ, čo chýbalo v predchádzajúcej správe. Myslím, že komisii a rade treba dať eh, konkrétne požiadavky a treba jasne povedať, eh, že parlament nemôže neustále do, pre, predkladať eh, pekné odporúčania a viesť diskusie s radová komisiou bez reálneho pokroku Komisia nie je dostatočne aktívna, čo sa týka mechanizmu eh, podľa OSN boj proti korupcii a nevidíme žiadny pokrok. V správe sa nehovorí o OSD. Keď sa pozrieme na ich dohovor a implementáciu, tak aj OECD sa stiažuje na nedostatok eh, prostriedkov na úrovni členských štátov, eh, rozličné no, aktivity. No a na tomto pozadí myslím, že by sme mali mať nejaký odsek o trendoch. Členské štáty nemajú dostatočné zdroje, keď sa stanovujú priority. V každom členskom štáte je veľa priorít. A priorita aj v tejto správe, aby som bol rád, aby menovala jasné priority pre komisiu, pre nás, ale aj pre členské štáty. Tak by sa nedalo povedať, že dnes je to obchodovanie a pašovanie, zajtra to bude a pranie špinavých peňazí, korupcia pozajtra a v týchto oblastiach v žiadnej z nich sa nič nedieje, pretože nie je tam jasný výber. Ak sú, ak sú priority, tak treba lepšiu spoluprácu. Ja vidím, že v jednej oblasti, sa nehovorí v tejto správe, je to oblasť, ktorú nedáva meno Európskej únii. Existuje forma organizovaného zločinu, ktorá sa špecializuje na vykradanie obchodov. Včera eh, sa uskutočnilo eh, rokovanie s organizáciami zastupujúcimi malý obchod a povedali, že toto eh, spôsobuje obrovské straty aj neistotu a strach zamestnancov a vlastníkov, pretože v prípade e, takéto krádeže alebo vlúpania následky psychologické a aj hospodárske sú veľmi veľké. Európa má mandát na zhromažďovanie údajov, ktoré existujú na národnej úrovni, ale nemajú prioritu. No súčasne vidíme, že existuje nedostatok medzi analýzami, ktoré vykonáva Europol, s tým, čo robia prokurátori na európskej národnej úrovni. Vidíme, že zhromažďuje sa veľmi veľa údajov v Európskej únii a keď som sa spýtal komisii, mohli by ste mi dať nejaký prieskum o tom, aké údaje, hmm, aké systémy sa využívajú, aké je to prepojené, ako sa dajú využiť tieto údaje, tak ani komisia nemá úplný prehľad. Sú závažné problémy na úrovni EÚ, nemáme stanovené jasné priority, nemáme e, účinný spôsob, ako používať to, čo máme. Možno zhromažíme príliš veľa údajov, možno to je súčasťou problému, alebo zabudáme na e, podstatné údaje alebo ich využitie. Takže myslím, že bude organizované zločine sa dá ešte mnohé povedať. A máme e, podrobné informácie o organizovanom zločine ako to hodnotiť, alebo či sa má hodnotiť, majú hodnotiť uh, okolnosti, tak ako v členských štátoch. No a na záver by som bol rád, keby táto správa reflektovala aj predchádzajúce uh, závery o koherentnosti trestného práva a bol by som rád, keby to bolo prepojené aj na uh, procesné práva, procedurálne práva, pretože my postupujeme v právnej pomoci my sme takmer ukončili balíček, na ktorom sme sa dohodli, kedy si e, súhlasíme, že, že želáme majú dosť procedurálnych práv. Nesmieme nikdy zabúdať na to, že potrebujeme aj na systém, e, a že potrebujeme aj systém spravodlivého súdu. Takže to len pár pripomienok. No a ja to budem brať veľmi vážne, ale spravodajkyňa ma e, pozná, postupovať konštruktívne, aby som pridal činečka tejto správy, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa z takejto e, podrobnej diskusie. Ešte stále sme v časovom limite. Hlasovanie začne o 12.00, takže budeme musieť dodržiavať čas. Viacerí sa prihlásili. Takže prosím o stručnosť. Slovo Jan Albrecht, hovoríte menej skupiny. Áno, dobre, takže Eva Žoli bola tieňovou spravodajkňou, takže nech sa páči, môžete vystúpiť o svojom mene a mene zelený, Ďakujem. Ďakujem pekne, predseda. Ja vystupujem v mene Evy Žoli, ktorá bohužiaľ nemohla sa zúčastniť na tejto výmene názorov. Najskôr by som rád poďakoval pani Ferrara za návrh správy o boji proti korupcie follow-up eh, uznesenia výboru Krym a o snahách, ktoré treba vyvíjať na to, aby sa lepšie bojovalo proti eh, organizovanému zločinu a všetkým formám korupcie. Eh, správa zdôrazňuje zaujímavé veci, ako prijatie európskej legislatívy na boj proti environmentálnej trestnej činnosti, zrušenie daňových rajov, keďže oni uľahčujú pranie špinavých peňazí a rovnako je dôležité prijať európsku legislatívu na ochranu informátorov. Pred troma týždňami naša skupina predložila návrh smernice k tejto otázke po LuxLeaks a panánskych dokumentoch. Je veľmi naliehavé konať a preto vyzývame Európsku komisiu, aby vydala čo najskôr návrh. Okrem toho, zriadenie úradu Európskeho prokurátora je kľúčovým prvkom lepšej ochrany finančných záujmov únie a boj proti korupcii je dôležité, aby rokovania na rade boli ukončené a aby ich výsledkom bol nezávislý a silný prokurátor s kompetenciami boj na boj proti podvodom z DPH medzi inými vecami. My predložíme pozmeňujúce návrhy, ktoré sú podľa nás nevyhnutné, ale už vítame návrh tejto správy, pretože to je stabilný základ pre diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a všetci tieňoví spravodajcovia teda už vystúpili. A to para dobrú kredibilitu spraviť. No a teraz sa prihlásili ďalšie traji poslanci. Ja už uzavrieme zoznam rečníkov. Takže slovo dostane pani Barbara Spinelli, eh, Schlein a potom Anna Gomez pán Radev tiež. E, kolegové, požiadam vás o maximálnu mieru stručnosti, pretože ešte nás čaká ďalší bod a potom hlasovanie. Takže Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni za správu. Ďakujem pekne, že ste e, pripomenuli aj zavraždenie Giovanniho Falconeho. V Európe je talianský prípad veľmi dobre známy. Čo nás učí talianská skúsenosť, že keď sa mafii nedarí, tak vraží A keď sa im darí, a tak je to dnes, tak sa zapája do a infiltruje do hospodárskych aktivít a verejnej služby. A to je tak eh, práve v hlavnom meste Talianska v Ríme. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že jedno európske eh, hlavné mesto sa potýka veľmi závažným javom, javom mafie. A ešte pár zmien, ktoré by som rada eh, doplnila k tejto prezentácii Laury. Ideme o dva body. Poprvé, k prokuratúre. Nemáme jednotne pozitívnu víziu v našej skupine. Ja som za silnú a nezávislú prokuratúru, ale len pripomínam, že na rade je väčšinová tendencia zriadiť orgán, ktorý môže zhromažďovať obrovské množstva údajov. Tomuto riziku sa treba vyhnúť, pretože milióny údajov zhromažďovať to by ničomu neprospelo. No a mm, ďalej veľmi sa teším, že Laura hovorila o tomto elemente a myslím tým definíciu trestnej činnosti a verejnej služby, hlavne skutkovú podstatu Ide o pomoc a napomáhanie pri mafiánskych aktivitách. V Taliansku to veľmi napáda, táto skutková podstata je uvedená už v zákone, ale je dôležité, aby sa to dostalo aj do našej správy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, Barbara. Schlein, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja ďakujem spravodajkni a všetkým tieňovým spravodajcom eh, za túto prácu. Tak ako povedala Barbara, pridám zavraženie Falkovného, ja, pre mňa ako Európanku, Talianku je to veľmi dôležité ja pripomínam práce Krym a pripomínam európsku dimenziu mafiánske organizácie prekračujú všetky európske hranice a oni profitujú viac ako ktokoľvek iný z európskeho vnútorného prhu, trhu. To je celkom jasné. Buď sa nám podarí efektívne proti nim bojovať, alebo sme už prehrali je veľmi dobré, že sa upozorňuje aj na e, zlepšenú harmonizáciu v Európe. Je to organizovaný zločin, dôležité je poukázať na environmentálnu kriminalitu, teda na odpady európske vlády musia potvrdiť, že infiltrácia mafie do legálneho hospodárstva spôsobuje to, že naši občania nemôžu využívať dôležité služby. Potrebujeme zlepšenú justičnú spoluprácu v Európe. Kolega Korao a ostatní už vyjadrali poludovanie, že niekedy je ťažké spolupracovať a je absolútne nevyhnutné lepšie chrániť kľúčových svetkov, bojovať proti daňovým rajom. Dôležitá je to kontrola aj vynakladania. prostriedkov, hovorila sa o hazardných hrách, ukázať na manipuláciu zápasov, to tiež súvisí s mafiánskymi aktivitami. Ďalej sa hovorilo o zabavovaní, to je tiež dôležité. My e, musíme preveriť e, komisie o zabavenia aj bez odsúdenia a to plne zodpovedá procedurálnym právam my čakáme na ďalšie informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Anna Gomez. Ďakujem veľmi pekne. Ja si veľmi vážim túto správu. Aha, veľmi rada prispiejem pozmeňujúcimi návrhmi, ale je to vynikajúca práca kolegyne Ferrara. A ja súhlasím s tým, že kľúčové otázky sú legislatíva o informátoroch, európsky prokurátor, nástroj, na konfiškáciu majetku a to, čo už by sme mali robiť, na odstránenie nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí. Nemyslím, že to je len o infiltrácii mafie a kriminálnych organizácií do legálneho hospodárstva. Je to infiltrácia do nášho politického establishmentu. O to tu ide. To je riziko. E, mafia nielenže kontroluje hospodárstvo, kontrolujú e, politickú silu v členských štátoch, v niektor- vo viacerých členských štátoch, viacerých inštitúciách, viacerých e, našich vlastných politických stranách. A to odhalili panamské dokumenty. Daňové raje nie sú raje len na daňové úniky a daňové podvody. Sú to raje pre trestnú činnosť. E, my musíme z toho vyvodiť dôsledky a musíme zabraniť tomu ani nielen bankový systém v Európe, ale aj priemyselné odvetvia, e, ktoré umožňujú bankovému systému, aby fungoval ako práčka na peniaze, to musí byť pozornosti tejto správy, musíme zradiť nástroje, príslušné nástroje a dúfam, že sa vytvorí aj vyšetrovací výbor pre panánske dokumenty. A na záver jednu otázku. Čo správa Komisie o korupcie, ktorá mala byť vydaná tento rok? Kde je? Kedy bude predložená? Ja som to zatiaľ veľa nepočula a by som očakávala, že táto správa ktorá bola predložená v roku 2014, bude oveľa zmysluplnejšia ako tá, ktorá bola predložená v roku 2014 pri riešení všetkých týchto otázkach, o ktorých sa hovorí v tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Anna. A na záver pán Radev, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. A kolegyne, kolegovia, настоявали многократно. Myslím, že toto je vyvážená správa. Existujú opatrenia, na ktorých už dlho trváme. Napríklad tá spolupráca orgánov činných v trestnom konaní, tak aby sme mali e, silný úrad Európskeho prokurátora boj proti organizovanému zločinu je veľmi dôležitý pre našu bezpečnosť je to tiež veľmi dôležité, pretože by sme radi zlepšili život bežných občanov. Boli by sme radi, aby sa v európskych mestách cítili bezpečne a nemali pocit, že zločinci sú nadradení, ale že zákon riadi Európsku úniu. Takže na to, aby sme mali lepšiu bezpečnosť pre európskych občanov, tak my v Bruseli by sme mali začať implementovať a príjmať opatrenia na posilnenie boja proti organizovanému zločinu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne aj za stručnosť. Nože, eh, rád by som chcel poďakovať Laure Ferrare eh, za vynikajúcu správu. Príprava tejto správy bola veľmi napínavá. Treba spomenúť Giovanniho Falconeho, ale tak ako povedal viac ako jeden tieňový spravodajca, rozšíriť túto pravú prioritu výboru Libera parlamentu a teraz je to otázka, ako zajistiť dôveryhodnosť a ako to implementovať a ako implementovať niečo účinné. Chcem poďakovať prítomným tieňovým za veľmi komplexnú reakciu. Kolegovia, chceš ešte niečo povedať na záver? Ak nie, tak máme tu lehotu pre podávanie pozmeňujúcich návrhov 31. mája. Teším sa na pozmeňujúce návrhy k tejto správe. Máme tu maličký ďalší bod, kým prejdeme k hlasovaniu o, 20, 12. hodine. Pardon. Máme na to vôbec čas? Je to ústna otázka komisie 29. E, januára, pokiaľ ide porušenie práv e, maloletých na Sicílii. Podľa pravidiel kom, otázka komisie na písomnú odpoveď sa dá predložiť výboru a ak nie, dospejeme k odpovedi ak príde tá odpoveď po veľmi dlhej lehote, tak e, to vypočúvame tu vo výbore. Táto otázka pánom Koro a on bola zaslaná 29. januára 2016 a podľa pravidl e, predpisu 130 e, mali na to 6 týždňov, neodpovedali za to ľudia, takže pán koreo, veľmi stručne, vy máte teraz priestor na to, aby ste stručne mohli povedať, o čo tu vlastne ide. Veľmi stručne. Ďakujem. V Taliansku práve na Sicílii je tomu tak, že už po roky je veľmi vysoký ten migračný tlak a to znamená, že sú tu veľmi mnohí nesprevádzaní neplnoletí eh, z tretich krajín, treba splniť určité podmienky pre prijatie maloletých no, každodenné eh, pobytové náklady eh, sú eh, veľmi vysoké. Časť preberá ministerstvo vnútra, potom komúny, ale sicilské komúny nemajú dosť prostriedkov, preto nie je vôbec možné to riešiť. Príslušný personál nie je vyplácaný. To znamená, že sa tu ďalej šporí, e, šetrí. Snaha znížiť e, celkové tie náklady na 45 eur na miesto 76. Chcem sa spýtať komisie, či vie o tejto situácie a či je podľa nej priateľné, že, že takto sa pristupuje k maloletým v príslušnej oblasti. Ďakujeme za stručnosť, pán Kora. Pýtame sa teda komisie. Dávam teraz slovo komisii, ale prosím, buďte teraz struční. Ďakujem. Ten sklz pri tejto písomnej otázke že nás mrzí. Boli by sme bývali chceli e, sa dnes e, ospravedlniť spolu s odpoveďou na otázku, ale odpoveď sa naďalej len pripravuje. Uvedomujeme si toho, že o to viac treba ľutovať, že tá, situácia, tá otázka hovorí o veľmi zlej situácii. Urobíme všetko preto, aby ste čo najskôr dostali túto odpoveď a budeme k dispozícii na akúkoľvek komunikáciu. Well, I mean, I think that's a sensible answer from the... Je to veľmi uh, rozumná odpoveď od komisie. Otázka je to veľmi vážna. Pripustili ste ten skos a my budeme naďalej eh, tejto, tomuto výboru poskytovať otázky a budeme trvať na tom správnom, na dodržiavaní tých lehôd. Vy ste však úprimní a preto sa tešíme na vašu písomnú odpoveď pánu Korávi k tejto otázke, ktorá určite je veľmi dôležitá. Zdá sa, že je to jasné, pán Koráo, ujtorovať e, pri príjem tejto odpovede a dúfajme, že to bude čoskoro. Chcete snad niečo dodať? cosa posso, cosa posso aggiungere, Presidente? Speriamo che... Ťažko tomu môžem niečo dodať. Dúfam, že komisia čo najskôr bude odpovedať. Mali by sme sa snažiť dodržovať tu timing, pretože to škodí i hodnosti inštitúcií, keď sa neodpovie v potrebnej lehote. Mali by sme snad premýšľať o tom, či tu nemôžno nájsť účinnejší mechanizmus. Tento mechanizmus má naozaj viac než predtým nastoliť zodpovednosť. Každopádne ďakujeme za vašu odpoveď. Ďakujeme. Okay, so... Uh, Kolegovia, za... počkáme na 3 minútky. Hlasovanie začne o 12. Presne. Please bring your electronic cards if you don't. Prineste si, ak teraz ešte nemáte svoje elektronické hlasovacie kartičky. Colleagues, uh, please take your seats and we'll begin the vote. Kolegovia, prosím, zasadnite. Okay. Um, so colleagues, uh, take your seats. Um, we... Začneme prosím s prvým hlasovaním kolegovia. pokiaľ ide o Európsku agentúru námornej bezpečnosti, návrh e, stanoviska spolu s návrhom Európskej pohraničnej stráže. Komisia predložila dve ďalšie návrhy pozmeňujúc nariadenie o tejto agentúre, takisto kontrolnej agentúry pre rybolov. Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch e, k tomuto predpisu a prejdeme hneď k hlasovaniu, ak ste pripravení. Hlasujeme o kompromise. Hlasujme. Hlasoval prosím každý. Pozastavím, e, kým všetci dohlasujú. Takisto pán Diaz Demera. Každý hlasoval. Dobre, končím hlasovanie. Prijíma sa. 41 hlasov bolo za, iba 7 proti. Nikto sa nezdržal. Prepašte, kolegovia, ešte k tomu máme záverečné hlasovanie. Hlasujeme prosím teraz. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Nikto sa nezdržal. Blahoželáme pánu Pabriksovi. Druhé hlasovanie teraz. Návrh odporúčania k rozhodnutiu rady, e, pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Peru, a Peru kde ide o zmiernenie vízového režimu. Spravodajkým je pani e, Gabriel. Najprv návrh e, odporúčania. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 50 hlasov za, 1 proti. Nikto sa nezdržal. Záverečné hlasovanie tu v tomto bode nemáme. Teraz, kolegovia, <clears throat> návrh stanoviska k implementácii dohovor e, OSN o právach osôb s postihnutiami, pokiaľ ide o záverečné pozorovania výboru OSN e, CRPD. Spravodajkňou je pani Anderson. Chcete niečo povedať? Ak nie, tak prejdeme hneď priamo e, k hlasovaniu. si návrh číslo 2. Končím hlasovanie. Prijíma sa 3. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 4. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmenujúci návrh 5. Končím hlasovanie. Prijíma sa 6. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 7. Končím hlasovanie. Prijíma sa 8 a 9 sú identické, hlasujeme o oboch. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis A. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa pozmeňujúci návrh 11. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa 12. Končím hlasovanie. Príjma sa 13. Končím hlasovanie. Príjma sa 15. Končím hlasovanie. Príjma sa 14. Končím hlasovanie. Prijíma sa 16. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis B. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 20 hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 21 hlasujme. Končím hlasovanie. 22 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 23 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 24. Končím hlasovanie. 25 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 26. Končím hlasovanie. 27 hlasujme. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromisné na C. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválený. 28. Nie, 35. Nech sa páči. Končím. Nie, ešte nekončím. Končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh D. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválený. 38. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. V mene PP e jeden človek najvyššie. Končím hlasovanie. Schválený. 39, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňte sa na vrch 40. Končím hlasovanie. Schválený 42. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh E. Hlasujeme zvlášť. Prvá časť. Končím hlasovanie. Schválená druhá časť. Končím hlasovanie. Schválená. sa návrh 43. Prepačte, 46. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 47. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 48. Nech sa páči. Chcete unblock? Skvelý nápad. 48 až... Nie. Je to takmer dobrý nápad, ale zdá sa, že nie všetci súhlasia. Takže ideme ďalej. 48. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 49. Končím hlasovanie. Schválený. 50. Končím hlasovanie. Schválený. 51. Konec hlasovania. Schválený. 52. Konec hlasovania. Schválený. 53. Konec hlasovania. Schválený. 54. Končím hlasovanie. Schválený 55. Closed. Carry. Konec hlasovania. Schválený 56. Koniec hlasovania. Schválený. 57. Končím hlasovanie. Schválený. 58. Konec hlasovania. Schválený. 59. Vypustenia. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 59. 59. Je to schválené. 61. Koniec hlasovania. Schválený. 62. Končím hlasovanie. Schválený. Úvodné ustanovenie sa návrh 1. Koniec hlasovania. Schválený. A teraz hlasujeme o upravenej verzii. Záverečné znenie, nech sa páči. Koniec hlasovania. 51, 1 eh, proti, 2 sa zdržali. Blahoželám spravodajcovi.